Dear colleagues, um... Milí kolegovia, začneme. Prosím, usadte sa. I only have one, uh... Mám len jedno znamenie predsedu. Bod 7. Tam prišla žiadosť na poslednú chvíľu od rumunskej televízie. Chcú filmovať náš postup, no naše bežné pravidlá hovoria, že je to e, otvorené zasadanie, ktoré aj tak už je vysiela na internete, takže nemáme žiadne námietky proti tomu, aby sa to filmovalo. Takže bod 7, máme na ňo hodinu. Takže výmena názorov na situáciu v Rumunsku nadväznosti na požiadavku prednesenú na plnej schôdze 8. júna a 11. júna na schôdzi konferencie predsedov. Je to výmena názorov so zastupcami Európskej komisie a vítam tu teda pod pána podpredsedu Timmermansa. Takže prosím, pán podpredseda Timmermans, kolegovia, nás ako výbor, pán Šulc, požiadal, aby sme diskutovali ohľadom e, DNA, to je e, direktorát v Rumunsku proti korupcii, ohľadom súčasnej situácie. 8. júna o tom sme potom boli informovaní na plenárnej schôdzi a potom 11. júna sa o tom hovorilo na schôdzi konferencie predsedov. Predsedovia sa rozhodli túto otázku delegovať nám do výboru Líby, aby sme si vymenali názory Takže vítam prvého podpredsedu Franca Timmermansa na výmene názorov. Takže veľmi vás tu vítam, pán Timmermans. Máte slovo. Čo týka organizačných postupov, takže potom dám slovo koordinátorom. A pokiaľ ešte nám ostane čas, tak ďalším poslancom, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. Franc, máte slovo. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Keďže ste ma pozvali, tak samozrejme som rád prišiel tu svedčiť o situácii v Rumunsku. A ja som tam bol pre 14 dňami. Ten deň, kedy premiér Ponta bol informovaný súdnymi orgánmi, že bude vyšetrovaný. No a prvá vec, ktorú musím povedať, predoslať a to určite pochopíte. Už som to povedal v Rumunsku, pretože sa ma tam na to často pýtali. Komisia momentálne ešte nemôže e, sa, sa nemôže vyjadrovať jednotlivým prípadom a taktiež nemôže zachádzať do detajlov prípadu, ale chceme, aby súdnictvo fungovalo nezávisle a a súdnický systém ehm, teda to je fakt. Teda čo sa týka teda fungovania ehm, systému, tak už sme to napísali v našej poslednej správe CVM. Napísali sme tam, že Rumunsko zaznamenalo veľký pokrok pri posilňovaní právneho štátu a v rámci boja proti korupcii. A je treba sa opýtať, či teda je to udržateľné, či takto bude pokračovať, ešte sa nedopracovali tam, kam mali, takže budú musieť vyvinúť ďalšie úsilie. A už som to podal verejne, podal som to všetkým, politikom, s ktorým som sa rozprával aj z vlád, vo vláde, aj v parlamente, že komisia bude presne monitorovať, nakoľko sú teda oddelené právomoci v Rumunsku. Akékoľvek kroky zo strany parlamentu by nemali viesť k tomu, že sa obmedzí nezávislosť súdnictva. A pokiaľ zvažuje nejaké zmeny, tak by to mali diskutovať so súdnym systémom Samozrejme, každý má svoje vlastné právomoci, aj parlament má tie právomoci, ale aj som po mojom vyjadrení napísal list aj predsedovi, aj predsedom oboch komor e, rumunského parlamentu, že teda vždy sa musí overiť, či tie zmeny neobmedzia právomoce nezávislého súdnictva. No ako dôsledkom tých mojich listov a taktiež konverzácií s obomi predsedami, niektoré zmeny naďalej teraz sú prerokovávané, ešte sa o nich nehlasovalo. Budeme to zblízka sledovať, aby sme zaručili, že to neohrozí justíciu a taktiež v rozhovoroch pre médiá, ale aj v rámci verejných diskusí, napríklad s Bulharskom, teraz s Bulharskom a s Rumunskom, som povedal, že verejnosť silne podporuje mechanizmus CVM. Skutočne tam obrovská podpora. A pre mňa osobne je to veľmi pozbudzujúce, aby sme tento nástroj využívali naplno. Takže opakujem, pozaznamenaný pokrok, niekedy ten dosť veľký pokrok, ale zatiaľ ešte nesme v cieli. Takže musíme naďalej vyviať úsilie, aby sme zaručili, že Rumunsku sa bude v budúcnosti vodiť lepšie. A verím, že princípy verejných konzultácií, e, rešpektu pre vzájomné právomoci a tiež zaangažovanosť e, Komisie Európskeho parlamentu. Všetko toto pomôže Rumunsku, aby dokončilo túto veľmi dôležitú zmenu. Ďakujem, pán podpredseda. Ako som povedal na úvod, napredám slovo koordinátorom, ktorí sa želajú vyjadriť. Takže za EPP Monika Holmajer. Takže na úvod chcem poďakovať za informácie, ktoré ste nám sprostredkovali. Áno, moje obavy v súvislosti so situáciou v Rumunsku boli zbudené obavami, správami o tom, že sa v Rumunsku píšu zákony, ktoré v podstate podporujú korupciu. Že by tam prišli zákony, ktoré podstate do budúcnosti by umožňovali korupciu. A teda to bol dôvod mojich obáv. Teda je to prípad napríklad Maďarska alebo Rúnska. Pre mňa to nie je o nejakej jednej osobe. Je to otázka, ktorú si musí Rumunsko sama vyriešiť. Pre mňa je najdôležitejšie to, či tam sú iniciatívy postupy, osobné stanoviska, zákony, ktoré v Rumunsku potenciálne posilňujú korupciu a idú v podstate proti kodanským kritériám, ktoré boli zásadom, zásadou pre vstup do Európskej únie. No a druhá vec, na základe správ z tlače a od kolegov je to možno tak, že pokiaľ sa nezruší imunita, tak eh, či súdnictvo môže slobodne teda vyšetrovať niekoho, kto je podozrivý z takejto činnosti. Eh, aké má možnosti komisia zasiahnuť? Aké konkrétne kroky môže urobiť? Toto je moja otázka. A ďalej, máte nejaké informácie ohľadom toho, že proste sú takýchto legislatívnych krokov by sa porušovali kodenské kritérie, alebo že by predstavovali krok vzad, e, čo sa týka právnej situácie v Rumunsku. To sú pre mňa hlavne, hlavné také základné otázky, pretože za EPP nám nejde o v podstate titulky v novinách, nám ide o to, že chceme mať udržateľnú pozitívnu situáciu v krajinách a pre mňa tu ide o to, aby sme podporovali udržateľnú, nezávislú justíciu, aby tam mohli sa vykonávať e, príslušné e, kroky, aby sa dodržiavali demokratické princípy eh, v rámci práce justičných orgánov, tak aby eh, teda ne, tam sa dodržovali tie princípy. Ďakujem. Ďakujem. A za sociálnu demokraciu Birgit Sipot. Ďakujem, takže by som sa pripojila k tomu, čo povedala kolegyňa Holmajer, že tam, kde ide o prípady korupcie alebo podobné, aj keď teda ide o politikov, že, by, že tam predovšetkým je to otázka, ktorú treba riešiť na vnútroštátnej úrovni. A v minulých rokoch sme videli takéto prípady nielen v Rumunsku a v Maďarsku, ale aj e, v mnohých tzv. starých štátoch EÚ. Boli to prípady, ktoré by si zaslúžili kritiku. No a tá otázka, ktorá tu vystáva pre nás, je, či to má aj európsky rozmer a či je nutné, aby sme ako Európsky parlament museli na to reagovať. A tu mám ešte takú e, vecnú otázku pre Franza Timmermansa, pokiaľ sa dokáže k tomu vyjadriť. Máme tu prípad pána Ponty, sú tam rôzne e, teda, e, výčitky a obvinenia, teda aktuálne, ale aj z minulosti a pokiaľ mám správne informácie, tak v tých prípadoch ktoré sa vzťahujú na rok 2007. Tam prebieha vyšetrovanie, nezávislo to, či bude zrušená imunita alebo nie. Takže to by znamenalo, že justičný systém v Rumunsku funguje. No a akým oprávnením teda ten parlament v podstate nezrušil imunitu, tak to si myslím, že tým sa to nemôžeme zaoberať, to nestará do našej právomoci, to je otázka Národného parlamentu. No a otázka na ktorú musíme nájsť odpoveď, ktorá je z trestnoprávneho hľadiska relevantná, tá je zásadná. Pokiaľ e, úradník, vysoký úradník sa takto nesprávne zachová, nechá sa podplatiť, to je veľmi citlivá otázka. Ja si spomínam, že pred určitou dobou sme mali e, otázku, ako teda to vyzerá so zákonmi, ktoré by riešili takúto korupciu e, politikov alebo vysokých štátnych úradníkov. Myslím si, že je treba e, získať nejaké porovnanie národných situácií. Uvidíme, že niekde je porušované európske právo a inde je treba sa obmedziť na stíhanie a rozhodnutie v tom konkrétnom členskom štáte. Takže uvidíme, či dnešná diskusia prispeje k tomu, že niektoré aspekty sa nám podarí objasniť ale zároveň si myslím, že dnes je to diskusia, ktorá jasne ukazuje, že čo sa týka otázky právneho štátu a dodržiavania určitých princípov, že je treba rokovať v mnohých oblastiach, v mnohých rôznych krajinách a v budúcnosti musíme vždy overiť, ako to vyzerá s jednotlivými prípadmi na jednej strane, so štruktúralnými prípadmi na druhej strane, tak aby teraz sme mohli vykonať príslušné kroky. Ďakujem. Už ďalší koordinátor sa nechce vyjadriť. Takže Anna Gomeš sa prihlása do diskusie. Ostatní, pokiaľ chcete, prihláste sa tiež. Takže pani Makové, pán Anguáru, pán Persoj. Prepačte, to zle vyslovujem. Dobre, takže už začnem hlásiť mnohí Franc, v poriadku, môže to byť takto. Dobre, takže kolegovia, Also Mr. Coelho as well? Aj pán Coelho? Nie. Dobre, nie. To znamená, že nechcete. Dobre. Pokiaľ už ste e, vo výbore tak dlho, tak môžete odmietnúť a priori vyjadrenie. Dobre, takže tu je ten zoznam rečníkov. Niekto z tejto strany, boli ste tam? Nie, lebo som sa pozrela len doprava. Chcel som tam zapísať všetkých a by som mal kompletný zoznam. Takže Takže práve bola koordinátorka za SAD. Tak, budeme nasledovať podľa skupín. Takže pani Makovej ako ďalšia. Ja som chcel dať slovo EPP po SAD. Anna, ty si sa prihlásila ako prvá, nech sa páči. Nech sa páči. Ja neviem konkrétne, čo sa deje v Rumunsku, ja um, neverím informáciám, ktoré nám poskytla komisia. Vidím, že prebiehajú rokovania a súčasne sa uh, mení, je to snaha uh, zmenu zákona tak, aby sa narušili tieto vyšetrenia a oslabila sa úloha spravodlivosti. Ja som z krajiny, kde bývalý líder a bývalý premiér je vo vezení kvôli podozrení z korupcie a rozhodnutie, ktoré prijala naša strana, bolo také, že spravodlivosť, spravodlivosti musí byť vykonaná. No a bolo nemysliteľné prijať akékoľvek zmeny systému spravodlivosti, justície, aby sa bránilo vo vyšetrovaní. To by jednoducho nebolo priateľné keď to nie je priateľné u nás, tak by to nemalo byť priateľné v žiadnej inej krajine EÚ. Ja by som bola rada, keby komisia zohrávala dôležitú úlohu a musím povedať, že máme pocit, že komisia v minulosti nás ignorovala, čo sa týka korupcie a ja som, poznám viacero prípadov, viacero prípadov korupcie na komisii, hlavne čo sa týka pána Barosa a komisia to celé ututlala a ombudsmarka nedávno poslala späť komisii otázku, prečo mi komisia e, neodpovedala na prípady, ktoré som, na ktoré som sa spýtala. Hovorila som tam o zákazkách na ponorky, no ako z času, keď bol pán Baroso e, premiér, keď súčasný vicepremiér bol ministrom obrany. Prípady korupcie v Nemecku, odsúdenie v Nemecku, ale v Portugalsku doteraz nebol nikto odsúdený. A spôsob, ako zareagovala komisia na moje sťažnosti a na sťažnosti, ktoré nasledovali potom o rôznych rokovaniach a udelovaní zákazok v oblasti obrany armády. A práve komisie o korupcii v EU to bola len malá poznámka počiarov. Takže ja použijem, som použila tento prípad, aby som sa vás, pán Timmerman, spýtala, požiadala vás, prosím, robte to, čo máte, buďte drsní. Áno, takže buďte drsní, to bola podstata. No a také usmernenie bude 2 minúty pre každého rečníka. Dobre, môže byť? Dobre, takže jedno kolo, keď sa všetci, keď všetci dodržíme 2 minúty. Dobre, ďalšia. Ďalšia rečníčka je pani Makovej, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcela srdečne poďakovať, pán komisár, za to, že ste prišli. Ja očakávam tiež odpoveď na e-mail, ktorý som vám poslala. Začnem nasledovnou vecou. Rumunsko už veľmi trpí, čo sa týka jeho obrazu a dôvery a súvisí to s premiérom Pontom. Rumuni nesú vinu za to, že premiér, ktorý je obvinený z trestného činu, teraz do Turecka, nechal sa tam operovať a povedal, že nie je schopný ďalej viesť vládu a Rumúni sú žiadnu vinu za to, že majú prezidenta, ktorý rešpektuje spravodlivosť a justíciu a necháva si stále imunitu. Nož a teraz hovoríme o výbore, pretože premiéra jeho strana väčšina napádajú predstaviteľov spravodlivosti a štátu, a e, chcú zmeniť trestný zákonník a trestný, trestné zákony veľmi rýchlo len tak e, a chcú zabrániť v podstate vyšetrovaniu. Vy ste povedali, že hodnotenie Rumunska CVM to je vaša kompetencia, že ste ešte neúspeli, budú, kedy by to bolo nezvratiteľné. V niektorých správach komisie eh, za ostatné roky sa písalo vždy to isté. Inštitúcie eh, fungujú, pracujú, súd, súdcovia, prokurátori pracujú, ale politická vôľa bojovať proti korupcii neexistuje medzi väčšinou poslancov napríklad to bolo v roku 2012, no a 2013-2014 hm, to je to isté, a 2015 vždy je tam napísané to isté. Vláda Pontu nepreukazuje politickú vôľu bojovať proti korupcii a to je ten problém. No a ďalej k inštitúciám. Tiež sa treba tak vnímať. No a ja som bola rada, keby ste teraz zasiahli. Dnes sme ešte v bode, ktorého nie je návratu. No a ešte jedna vec. Okrem nastavenia pozície v parlamente, že e, sú proti zrušeniu imunity premiéra a ďalších e, spojencov, premiéra alebo poslancov, alebo iných členov sociálno-demokratickej strany. Takže problém s návrhmi zákonov, ale bez problému zrušenia imunity. Uvedal sa, že to je národný problém, ale ja zo správy ešte uvedem jeden citát. V tej správe sa uvádza, že komisia hovorí, že vláda že vo vláde musia byť eh, tí ľudia no a je nepriateľné, aby to boli ľudia, ktorí musia byť postavení eh, proti proti justícii. Musia tam byť ľudia, ktorí majú najvyššiu mieru integrity. To je práve CVM. A tým preto máme problém. Ak to tak je, tak to je vo vláde, musia byť eh, zastúpení tí, ktorí majú najvyššiu integritu, tak skutočne je tu problém, ak imunita nebude zrušená. Ešte ku kodanským kritériám a k návrhom zákonov. Vy ste povedali, že boli pozastavené, alebo ich prijatie bolo pozastavené. Je to 23 z návrhov zákonov. Mení sa trestný zákonník aj trestný poriadok. Za pár dní sa majú vypracovať nové zákonníky, celé nové zákony. To je predsa nemysliteľné. Zrazu je to tak, že na strane moci socialistickej strany a tých, ktorí sú v koalície, tak všetci sa snažia zabraniť vyšetrovaniu. Môžem uvieť pár príkladov Rečnička je prerušovaná. Monika, prosím, už len veľmi stručne. Chcete hovoriť dlhšie, hovorí predseda, tak vaši kolegovia sa nebudú môcť vyjadriť k tejto debate, pretože máme ďalších 7 alebo 8 všetkých z vašej skupiny. Ďakujem pekne. Čiže jeden sa snaží dramaticky znížiť možnosť organizácie deti a ďalej je tu lehota 6 mesiacov na ľudí, ktorí sa snažili niekoho podplatiť, čiže chcú skrátiť lehotu na to trestné, podanie trestného oznámenia. A ďalej, ak prokurátor e, nevyrieši prípad v priebehu dvoch rokov, tak hrozí tým svoje úrad. Čiže, ako som už povedal, aj to 23 návrhov zákonov a neboli zastavené, vôbec neboli zastavené. Ja sa skutočne obávam, čo budú, čo budú pocitovať ľudia, keď sa nedostanú ku slovu. Nikto by nemal odtiaľto odísť podobným spôsobom. Takže prejdem na koniec zoznamu. Takže kolegovia, prosím, ešte dve minúty. Budeme mať možnosť sa k tomu ešte vrátiť. Predseda komisie je veľmi stručný, takže ak budeme mať čas, tak možno sa k tomu budeme môcť vrátiť. Viktor Boštináru, ďalší, nech sa páči. Monika Holmajer bola veľmi stručná. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán podpredseda komisie, prosím, dovolte mi hovoriť po rumunsky. A poprvé hovoríte o našom vyváženom hodnotení situácie, veľmi objektívnom, neutrálnych pripomienkach a o situácii v našej krajine. Rád by som na úvod povedal, že odsudzujem a ľutujem skutočnosť, že opäť raz rumúnsky vnútropolitický boj sa preberá na výbore LIBE. Týka sa to rovnakých ľudí, rovnakých protagonistov. No iniciátor tejto novej debaty má v každom prípade e, pochybnú teznú politickú kredibilitu, pretože v roku 2012 kde bolo znesené obvinenie proti referendu a teď. Teda. No a teraz vypadá na boj proti korupcii DNA, hovorí, že vyšetruje 17, 17 prípadov. Takže čo sa týka premiéra, po prípadu toto je, ktorý zasahuje do roku 2006, 2007, 2008, ktorý bol v minulosti ukončený a tam Basesku a súčasne aj rumúnsky parlament možno rozhodol, že nezruší parlamentu imunitu premiéra, ale to je rumúnsky problém. Po druhé, áno, existujú návrhy zákonov na zmenu legislatívy v Rumunsku, ale by som chcel len požiadať Európsku komisiu, aby sa zaoberala potrebou týchto zmien. To sú zmeny, ktoré sa týkajú zneužívania je to trestanie ľudí, ktorí zneužívajú svoju pozíciu bez ohľadu na politickú stranu, pretože pri moci nemôže byť niekto 6 mesiacov a v konečnom dôsledku povie, že táto osoba nemala byť vôbec zatknutá, keď tam pred 6 mesiacmi bola obvinená. Po druhé, to je jedna zo zmien, ktorú chceme, nechceme skončiť situáciu a ukončiť stav, keď eh, sú ľudia filmovaní a vidíme ich televízii v putách, keď sa pozrieme do Fínska, Švédska, Veľkej Británie, tak tieto prípady No a skutočne pre ľudí je to ponižujúce, ako sú zatýkaní, je to filmované, keď ich niekto obviní. Potrebujeme efektívny systém justície, to je najdôležitejšie Tretia vec je, aby ľudia boli pred súdmi eh, eh, posudzovaní rovnako. Čiže mali by mať súdy všetkým rovnaký prístup, ako povedala Anna Gomeš. Potrebujeme rovnaký prístup všetkým. No a tieto opatrenia, ktoré, ktorých sa hovorí v Rumunsku dnes, nie by sa mal hovoriť aj inde. Mali by sme mať balíček pripravený pre všetky členské štáty, alebo by sme mohli zrušiť CVM pre Rumunsko a Bulharsko tak, aby sa vo všetkých štátoch uplatňovali rovnaké podmienky. Ďakujem pekne, pán Ungureano. Áno, ďakujem pekne, predseda, a ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli na toto zasadnutie. Mňa trochu prekvapuje, počujem, že sa zaoberáme národnou otázkou, alebo že sa zapájame do rumunských vnútropolitických bojov. A mňa by zaujímalo, odkedy odkedy je bránenie výkonu spravodlivosti národná otázka, lebo je to len ospravedlnenie. Ja si myslím, že to je právna otázka, nie národná a veľmi závažná v každom prípade, pretože využíva demokratické nástroje na obmedzenie demokracie. To nie je národná otázka, je to právna, veľmi závažná právna otázka. Aby demokracia išla proti sebe, a to spôsobom parlamentného hlasovania, to je v každom prípade veľmi závažná otázka. Nie je to len perverzné a zvrátené, myslím, že to je nebezpečné a v každom prípade aj neeurópske. A preto sa dnes uskutočňuje dnes táto debata a myslím, že je vhodné, aby sa tu o tom diskutovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu stručnosť. Peter Niedermüller, nech sa páči, Peter. Ďakujem pekne. Ja tiež využijem príležitosť, aby som k vám prehovoril po maďarsky. Je to pre vás také trošku dobrodružstvo. vzhľadom na to, čo som počul, ide o to, že rumúnsky parlament nebol by býval stiahol minútu. Ak by tomu tak bolo, tak si dokážem predstaviť, že, že rumúnsky parlament vie, prečo uh, ju ne, nestiahol. Ale do akej miery výbor LIBE by bol povedal, prečo parlament by mal uh, tú imunitu zmeniť. Je, to, je v tom problém? Prepašte, išlo len ma- skos v tlmočení. Chcete, aby som pokračoval až do konca? Pokračujte. A potom sme tiež počuli, že sú tu rôzne e, návrhy zákonov, ktoré pozná parlament, ale ešte sa nerozhodol, takže bo je možné, že by to boli ešte zmeny, pretože o nich sa diskutuje. A pokiaľ potom ide o di, e, diskusie e, e, z minulého týždňa, pýtam, počúvam stále otázky, prečo zasahujeme do záležitostí iných krajín. Prečo nemôžeme nechať parlamentu, aby vyriešil vlastné otázky? Neviem, ktorá úloha nás tu vlastne zamestnáva je tu v každom prípade silná protikorupčná aféra. E, súdnictvo funguje a okrem toho nevidím celkom presne, čo by sme mali robiť dnes, o čom vlastne hovoríme, úprimne povedané. Ja by som povedal, že treba. Pani Holmer tu povedala, ja som čítal, čítal v novinách. Treba prehlbiť otázku, aby sme celkom videli, aké sú tie e, právne e, priestupky, o ktoré tu ide. Našou úlohou je vidieť, či e, základné hodnoty sa porušili alebo nie. Ak tu nemáme základné porušenia, povedal by som, že nemôžeme jednoducho zasahovať do týchto medzinárodných alebo teda vnútorných otázok. Thank you also for sticking to time. Next is Chava Sogor. Ďalším rečníkom je Čaba Segor. Ďakujem. Žijem v Rumunsku, je to veľmi zaujímavá krajina. Keď si teraz uvedomím, že e, momentálny pre, premiér je bývalý e, e, generál a že my, e, v budúcnosti premiérom možno bude e, šéf tajnej služby. Ale vráťme sa k téme sú tu veľmi bezprecedentné výsledky, pokiaľ ide o boja proti korupcii. To napriek všetkým týmto pozitívnym vývojovým tendenciám určité verdikty nie sú konzistentné a sú tu vlastne veľké dopady. Po druhý, verejná správa je takmer paralizovaná. Administratívni lídry sa boja, že budú, že budú obeťami politických eh, čistiek Tajné služby majú tiež veľký vplyv, zatiaľ čo dozor a kontrola týchto služieb nie je zabezpečená. No a po štvrté, no aby sme mali všeobecný prehľad o tom, čo sa deje v Rumunsku, bez, aby sme tlačili komisiu, skúmania toho, čo sa deje eh, v Rumunsku ako v prípade Maďarska. Po štvrté, veľmi zaujímavé, že minister vnútra nedávno v návrhu stratégie verejnej bezpečnosti povedal, že diskusia o akékoľvek autonómii v krajine je hrozbou pre verejný poriadok. O zvyšku nebudem hovoriť, to ste si už vypočuli z oboch strán, len aby som uvedol všeobecný prehľad toho, čo sa deje v Rumunsku. Dnes ráno som nepožiadal o slovo v prípade agentúry pre základné práva, pretože viem, že eh, odpoveď teda komisie nemá moc eh, dopad v takýchto prípadoch, keď eh, členovia národných menších sú perzekuovaní alebo majú problémy, alebo ich práva nie sú rešpektované. Ale toto je popoludnejšia debata, tak môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší je pán Busoj. Ďakujem pekne. Je veľmi stručný a poviem to po rumúnsky nebudem opakovať argumenty pani Makové a pána Unguránu. Ja myslím, že je tu pár veľmi dôležitých bodov, o ktorých treba hovoriť tu v Európskom parlamente. Myslím, že je jasné pre každého, že parlament nemôže stať v ceste vyšetrenia vysokých eh, úradníkov, pretože je to dôležité pre verejný názor, verejnú mienku, hlavne s ohľadom na miesto, ktoré zostáva a je, tá situácia, ktorá je Rumunsko dnes čeli, je veľmi zvláštna, náročná. Parlamentná väčšina neumožňuje systému spravodlivosti správne fungovať a premiér tiež odmietol sa vzdať zodpovedná imunity. A dnes som počul v Európskom parlamente vo všetkých skupinách, že legislatívne návrhy, ktoré e, teraz ohrozujú pokrok pre nezávislosť e, súdneho súdnictva v Rumunsku sú nepriateľné. Ak tieto návrhy, ak budú v Rumunsku prijaté, tak by v každom prípade skomplikovali situáciu v krajine, ktorá už je veľmi pozorne e, monitorovaná. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Lunáček ešte požiadala o slovo. Ale už e, musíme, museli sme už uzavrieť e, zoznam rečníkov. Ďakujem pekne, nasleduje pán Vojčechovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím <clears throat> eh, povedať, že keď už hovoríme o rumunských problémoch, tak treba zdôrazniť, že táto otázka totiž ako eh, eh, zaobchádzajú v tejto krajine s zvieratami, hlavne s so psami, je tiež dôležitá. Hovoril som už o tom a je tu realizovaná akcia, ktorá sa deje veľmi brutálne. Likvidujú sa psy, ktoré nemajú pánov. A to znamená, že ľudia nielen v Európe, ale aj v Rumúnsku týmto veľmi trpia. Je to veľmi, veľmi zlý, zlý znak, zlý imič pre rumúnskú vládu. Ja by som tu rád navrhol, aby sa tu hľadalo humanitárne e, riešenie, pretože z mnohých, od mnohých občanov organizácií v Rumunsku počúvam, že je tu podozrenie, že tu je tiež v hre korupcia. Že nejde len o to e, zbaviť sa týchto psov, ale mnohým ide o to, aby tento stav pretrvával čo najdlhšie. A pre, za každé e, e, zviera potom až 120 eur, že dosť veľa peňazí sa dá získať. Je to jednoducho záležitosť, ktorá by nám všetkým mala byť dôležitá. Rumunsko tu stráca do veľkej miery imič neodôvodnenie. Toto by sa malo zohľadniť, pretože za to sú zodpovedné i rumúnske orgány riešenia, ktoré by boli pre Európanov v 21. storočí akceptovateľné, sú tu želané. Ďakujeme. A teraz koordinátorky e, dostanete slovo, ale asi chcete niečo dôležité povedať, takže ešte máte raz slovo. Pani Sipel. Pokúsim sa, pán predseda, hovoriť stručne či existuje korupcia v Európe? Áno. Či existuje v Rumúnsku? Áno. Takže tu súhlasím s kolegyňou, že Rumúnsko e, dáva zlý príklad. Ale tu je dobré posolstvo. V Rumúnsku sa menovite e, prešetruje. Mimo príkladu Ponta je ešte veľa ďalších iných príkladov, kde sa vyšetruje pre korupciu. A je to mnoho politikov a pre mňa je to znak, že justícia tam funguje a ja chcem poukázať na to, že sme tu mali správu k Rumunsku a Belgicku, eh, Bulharsku, pardon, a že komisia nás uistila, že Rumunsko robí veľké pokryky, pokroky a na to treba poukázať. Treba diskutovať o, o, o, o smernici, o prezumcii neviny, ale kým sa dokáže to jednoducho, jednoducho vína, tak každý človek je nevinný. V určitých poznámkach to trošku znelo inak, preto som to chcela zdôrazniť. Práve vydávané e, zákony, áno, je to veľmi nešťastný časový e, moment, ale i tu treba vecne preveriť, či zákony sú naozaj vhodné obmedzovať e, nezávis, alebo nezávislosť súdnictva, ak tomu tak je. Ale aj takýto dôkaz mi chýba. Mnohí tu reagujú jednoducho na klebety a preto je dôležité, aby sme veci dosledovávali, ale je dôležité držať sa i faktov. A na záver pani Holmeier. Tak trochu otrasená som zo strany viacerých skupín. Je tu veľké, veľké úsilie o to e, e, zobrať si na paška e, niektorú krajinu. Už som to predtým povedala, ale mne, mňa tu napadá jedna vec, e, to, čo povedal pán, pán kolega e, Boščináru, nebola to pani Makovej, ktorá iniciovala toto zasadnutie, ale boli to šéfovia politických skupín. Zaslali potom list e, podpredsedovi komisie, konferencii predsedov a tak ďalej. Po druhé, samozrejme, že tu ide o jednu otázku, keď sa pozrieme na prípad Ponta, tak pre nás tu ide o otázku, či rumúnska spravodlivosť, súdnictvo má možnosť postupovať voči eh, nemu, alebo či je e, tu e, prekažka v tom, že jeho imunita tomu bráni. Pretože tým pádom sa spochybňuje e, nezávislosť súdnictva. Nezávisí to však od mena Ponta. Akákoľvek otázka, keď sa ne zruší imunita, by vyzerala rovnako. Treba riešiť tomu prislúchajúce legislatívne predpisy. Druhá vec potom, pri tých 23 právnych aktoch ten výskyt a rýchlosť, ako sa rozhodli, alebo rozhodnú, už tak to trošku je šokujúce. Sú tu otázky, že určité opatrenia sa majú dovoliť len vtedy, keď sú úplne, úplne nepochybné. Takže niečo, čo sa riadi len indíciami, je neprípustné. To je pre mňa problematické a to si treba aj prehodnotiť. A druhá vec napríklad tí, e, ktorí by si zaslúžili ochranu v budúcnosti, nesmú mať ochranu. Pozrime sa na organizovaný zločin. Tu sú, sú, tu sú svetkovia, ktorí si predsa zaslúžia osobitnú ochranu. Takýto zákon teda vedie k otázkam a tieto otázky treba klásť preverovať a treba ich prehodnotiť. Rovnako to potom vyzerá i pri otázkach, či v budúcnosti u príslušných postupov, u ktorých ide o korupciu, či sa má zaviesť línia 6 mesiacov a či takýto postup potom nastúpi a tiež napríklad sú tu otázky, Idem teraz do obsahy, kde si kladiem otázky. Ešte to ne, osobne neodsudzujem, len kladiem otázky. To sem patrí i to, že sa zvažuje, že za určitých okolností že je povinnosť po, e, trestu i pre sudcov a prokurátorov, keď dĺžka postupu procesu alebo keď stanoví Európska inštancia porušenia, keď sa urobili procedurálne procesné chyby, či sa dá postupovať voči e, súdom a prokuratúram. Hovorím len o obsahu. Mali by sme sa rozlúčiť s tou praxou, že, že, e, že socialisti bojujú e, za, za socialistické lepujú len vtedy, keď je, to, keď je tam práve socialistická vláda a EPP len, keď je tam konzervatívna vláda. Nie, ide o európsky kontext a treba sa rozlúčiť s každou agresiou, tak som sa totiž správala aj v otázke Maďarska. Ide o nezávislosť e, súdnictva, demokracia, právny štát, kodenské kritéria, i v prípade Rumunska i e, Maďarska treba to odsúdiť. Kolegov zo socialistickej strany tu prosím, aby sme sa spojili. E, prekvapujeme, že sú tu není zastúpené iné strany, ktoré sú často inak veľmi početné. Rada by som zdôraznila, pán predseda, že som práve povedala, že ak sú tu si hovorí po nemecky, keď existujú obvinenia, tak to treba dosledovať, to som tu jasne povedal. A teraz sa tváriť, že my za SAD sa bránime vyjasňovaniu, tak to je naozaj nemiestné. Keď ste za to, aby sa to vždy preverovalo, tak by ste boli, súhlasili aj s uznesením k Maďarsku. Ja som to nepovedala, kolegyňa Sipl. Ja som povedala presný opak Prosila som, aby sme sa rozlúčili z politických podsúvaní, ale eh, európske obsahy by sme tu diskutovali abstraktné eh, otázky. To som len žiadala. Kolegovia, ja som dal pár minút obom koordinátorkám, ako ste si žiadali, možno to bola chyba, zdá sa. Bola to krátka reflexia z vašich strán. Bola to sumarizácia z oboch skupín, e, mimochodom vyvážená i časovo. Ale túto uzavrieme. Máme nejaký čas na prvého podpredsedu, ktorý prišiel teda sem, e, ktorý trpezlivo čaká. Takže nech sa páči, e, reagujte prosím na tieto body. Ďakujem. Možno na minútku vám poviem svoj osobný príbeh s Rumúskom. Živo si spomínam ako mladý diplomát, keď som bol v Rumúnsku na koncu 80. rokov. A dobre si pamätám, ako táto krajina typela systémom, ktorý bol taký strašný, že nikto nebol ani v stave sa rozvinúť v svojom osobnom potenciále. Živo si pamätám, akí chudobní boli vtedy ľudia, ohromne chudobní, ako sa ťažko pretlkali. Tiež si dobre pamätám, že nič e, sa nedarilo, nedarilo sa deti dostať do, do škôl, ak vám nepomohla strana, alebo ak by ste aj najnižšiemu úradníkovi niekde dali e, úplatok. To bolo vtedajšie Rumunsko ak sa pozriete na dnešné Rumunsko, je to krajina z princípu iná. A je spravodlivé nielen e, poukazovať na veci, ktoré dnes nejdú, takisto si treba pozrieť, čo je dobré, čo sa urobilo za posledné roky. Začnem pr- práve týmto, pretože Mali sme toľko, toľko problémov. Určite sú tu stále, stále ešte témy. Pán Šogor to spomenul. Národné menšiny, áno. Ale ja osobne v strede e, eh, 90. rokov som mal veľa skúseností, keď bola situácia úplne iná u národných menšín. U národnostných menší, áno, niečo, eh, mnohé sa dosiahlo Európske inštitúcie takisto s, e, tu pomohli. Je dôležitá tá perspektíva. A skutočnosť tiež, že politická e, strana bola konzistentnou silou v, v, v, v, e, v Rumunsku, bola zapojená a bol to pozitívny vývoj, pokiaľ ide o otázku menšín. Vychádzajúc z tohoto všetkého, určite nie sme ešte v cieli. Ak by sme v ňom boli, tak by sme mali CVM. A CVM naozaj potrebujeme. Musíme pokračovať konsistentne, aby sme naozaj išli až do bodu, e, odkiaľ nie návratu. Za posledných pár rokov vláda Pontu veľmi vážne poskročila e, vpred. Ale nie, sme v cieli, nie, pretože dám vám konkrétne príklady, veľmi jasne som to hovoril predsedovi Senátu, keď som povedal, že si myslí, že v krajine, kde vládne zákon, nemožno osobne útočiť na e, najvyš- šéfa Najvyššieho súdu. A toto sa urobilo. To ja som priam povedal, to sa nerobí. Som povedal ja. Sú to tedy veci, veci, ktoré treba riešiť a dialógy, ktoré musia pokračovať. Imunita ďalej. Každý parlament má určitú formu imunity, systému imunity pre členov. Ale k tomu treba povedať dve veci. Poprvé, imunita v takmer všetkých parlamentných systémoch sveta sa spája s aktivitami jednotlivcov ako poslancov, aby sa chránili v úlohe poslancov. Ale nemalo by to byť rozšírené za tento rámec a obom predsedom. Komôr som povedal to isté. Ja takto chápem princíp imunity. Čokoľvek urobia, budeme posudzovať v svetle tohto princípu. Druhý princíp je ten, že ak sa príjme rozhodnutie o zbavení imunity, tak toto rozhodnutie by malo rešpektovať tie isté kritéria, ktoré majú aj, aj iné aplikácie spravodlivosti. Je to princíp, ktorý použijeme pri pozmeňovaní nových, nových zákonov. Súhlasím s pani Sipel, bol to pán Niedermüller, ktorý povedal vlastne, keď, že, že nie sme e, zapojení vo fáze navrhovania zákonov. Musíme rešpektovať úlohu legislatívnej časti vlády. E, v tomto procese nie sú to námietky. Ak to či ono by sa prijalo, tak je možné, že tento záver možno vyvodiť. Nedávno som odpovedal na písomné parlamentné otázky na návrh zákonodárstva vo Francúzsku. Aj tu sa hovorí, že, že by to mohlo navodiť e, nové otázky. Politicky a prakticky by bolo inteligentnejšie varovať, že buďme opatrní, ak pôjdeme touto cestou, toto sa bude než čakať, kým tá celá vec sa bude musieť dostať až do fázy e, novelizovania zákona. Toto je teda tá otázka e, ekvilibria, rovnováhy, ktorú, ktoré sa snažíme nájsť. Otázka integrity politických vodcov, nuž tak to je veľmi citlivá vec. Viete to veľmi dobre. Opätovne poviem, že otázka sa, otázku si možno klásť veľmi všeobecne. A ušak, keď si tú otázku kladieme, tak sa stáva veľmi špecifickou, pretože každý vie, že budeme hovoriť o premiérovi Pontovi. Môžem odkázať len na e, faktuálne stanovisko pani Sipel, ktoré je správne, že stále sa prešetruje jeho osoba, pokiaľ ide o obvinenia, ktoré hovoria o období predtým, než bol zvolený, a to je správne. To je len e, faktické potvrdenie. je celkom jasné, že na jednej strane sa hovorí, že členovia parlamentu by nemali mať lepšie pristupovanie než ostatní občania. My v e, očiach verejnosti by sami sme mali dodržiavať najlepšie minimálne štandardy, ktoré e, predkladáme aj občanom. To by bol môj argument. Nie je to však otázka zákona, ale politickej morálky a verím, že toto je čosi, čo zdieľajú i tí i ostatní v tomto parlamente. Takže preto som spomenul otázku, súhlasím, že je to širšia problematika, ale chcel som to dať do konceptu transformácie. Opakujem len toľko, že mnohé sa už dosiahlo, e, výrazný pokrok za posledné roky sa dosiahol, avšak E, ešte nie sme v tom bode zvratu a páči sa mi tá skutočnosť, že je tu otvorená konfrontácia medzi dvoma časťami vlády, parlamentom a súdnictvom, otvorene sa navzájom kritizujú v médiách a to nie je dobré pre ani jednu časť, časť e, e, vlády. Dúfam, že to všetci, všetci chápu v Rumunsku. Súčasne však je faktom, že súdnictvo je schopné konať na všetkých úrovniach a nesmie si zabrániť konať na všetkých úrovniach. Toto je určite niečo, čo povedať treba. Pani Gomeš ma prosila, aby som bol tvrdý. Ja e, nemám práve reputáciu niekoho slabého. Budem sa snažiť e, vyhovieť vašim, vašim požiadavkám. Tak som činil i dnes. Pani Holmer, chcem povedať, že keď kritizujeme vodcov krajín, politikov a premiérov, nekritizujeme k tým krajiny, kritizujeme politikov. No, krajiny to nie sú len politici, ja to hovorím z pozície politika. A našťastie to tak. No a jedna vec, na ktorú mám dosť také radikálne stanovisko, to je otázka E, psov. Viem, že sa tomu venuje veľká pozornosť verejnosti. Viem, že mnohí európske občania e, to považujú za dôležité a e, je skutočne hrozné, čo sa deje za túlaným psom v Rumunsku. A ja milujem psov a mám aj psa doma. A musím vám povedať, že je to veľmi komplikovaná otázka. Pokiaľ by ste mali dieťa, ktoré zatúlaný pes e, e, uhryzol k smrti, ako by ste reagovalo, pokiaľ by sa s tými zatúlanými psami nič nerobilo? Viem, že by sme sa k ním mali chovať humánne a mali by sme robiť viac a možno sa tam dá tá situácia zlepšiť, ale každý príbeh má dve strany a je treba sa pozrieť na obe, pretože tam sa odhrali veľké ľudské tragédie dôsledkom toho, že sú tam takéto zatúlané psy. Už presahujem svoj e, pridelený časový limit, ale na záver chcem ešte povedať, že si myslím, že toto bola dobrá diskusia, že sme všetci hovorili veľmi otvorene, že sme sa vzájomne príliš nenapadali a bol som pozitívne prekvapený tým, že váš výbor chcel hovoriť o štruktúrálnych otázkach a o tom, ako môžeme napomôcť zlepšeniu situácie. A tiež sa mi férovi a povedať, že celkovo výbor súhlasil s tým hodnotením, že Rumunsko zaznamenalo veľký pokrok za posledných pár rokov. Ďakujem za trpezlivosť. Ďakujem, Franz, pán podpredseda. Um, Áno, tento výbor často netleská. Viem, že chcete asi rýchlo odísť, ale vy ste povedali, teda hovorili ste o nejakých šarvátkach medzi jednotlivými skupinami politickými. Chcem vám len pripomenúť, že to je v podstate mechanizmus e, základ, základných práv. Tak to funguje u nás vo výbore. A tento mechanizmus je dynamický, je trochu neučesaný a spôsobuje aj napätie, tak ako sa to odohralo aj dnes. A teraz by som chcel poďakovať kolegom, za to teda, že prejavuje disciplínu, pretože samozrejme je to pre nás dôležitý mechanizmus e, skúmať, čo sa deje v členských štátoch a diskutovať o tom. Takže som veľmi rád, že teraz sme tu sedeli v dobrej nálade a kvalitne sme diskutovali, no a ďalej budeme tam diskutovať na stretnutí koordinátorov. Ďakujem, pán predseda. Colleagues, we uh, move straight to the next. Milí kolegovia, prechádzame rovno k ďalšiemu bodu, bodu 8, pretože máme časový sklos. Takže budeme hneď pokračovať. Takže pokiaľ tu nechcete ostať v miestnosti, tak odíte potichu. Máme tu e, spravodajcu Petra Niedemüllera pre bod 8. Máme tu výmenu názorov za prítomnosti pána Fernandeša, We have the exchange of views with Mr. Fer- s pánom Fernandešom, ktorý je spravodajcom pre rozpočet. Je to rozpočet 2016. Pokiaľ sa nezúčastníte to výmeny názorov, tak prosím opuste miestnosť. Ask Mr. Fernandez to comment on priorities before I pass the floor to the shadow rapporteurs for a subsequent exchange of views. So Takže pán Fernández. Pán Fernández, máte slovo. Alebo najprv pán Nidlmiller ospravedlňujem sa, takže najprv pán Nidlmiller bude hovoriť. Ďakujem za slovo. Takmer vás nepočujem, ani sám seba nepočujem. To je dobre, ste ma nepočuli, lebo som to zle povedal. Ďakujem, Tomáš. Ďakujem, pán podpredseda, pán Čadovský. Tu teda vyzval kolegu, aby boli disciplinovaní. Takže ďakujem pán Fernandešovi za to, že tu je dnes s nami. A chcel by som hovoril o prioritách výboru LIBE v súvislosti s rozpočtom na rok 2016 Takže niektoré z týchto priorít boli popísané v liste, ktorý eh, predseda Moraeš zaslal nedávno predsedovi rozpočtového výboru. Všeobecný prvý bod, to je tá súčasná diskusia ohľadom migračných tokov cez Stredozemné more a ohľadom európskej reakcie na tieto imigračné toky. A to je pre nás obrovská téma. A preto sú tu kľúčové priority, ktoré by som chcel v tomto kontexte zdôrazniť. Poprvé, zvýšený fond na integráciu a azyl, tak aby sme zaručili, že mechanizmus opätovného usadzovania má dostatok prostriedkov zlepšiť podmienky pre príjmanie a integráciu žiadateľov o azyl a utečencov, a taktiež e, musieť prostriedky na to, aby sme pomohli tým okrajovým členským štátom, ktoré čo týmto migračným tokom. Ďalej, reakcia na humanitárne výzvy, ktorým čelí Európska únia. Teda máme imigráciu v stredozemskom regióne, máme tam e, operácie vyhľadávania záchrany. Po tretie, tu máme e, rozpočet EASO na rok 2016, navýšenie rozpočtu na personál. Ďalej vítame navrhované navýšenie rozpočtu pre Frontex, predovšetkým vo vzťahu k operáciám Triton a Poseidon, ale trváme na tom, že zachraňovanie životov na mori by malo byť primárnym cieľom týchto operácií. čo sa týka e, kľúčových agentúr, Myslím si, že komisia by mala zvážiť, aby sa bral väčší ohľad na pracovné zaťaženie a personál všetkých tých kľúčových agentúr. No a v poslednom rade je to, sú to financie na monitorovanie e, riadneho fungovania z justičného systému. To sú naše kľúčové priority a okrem toho by som sa pána Fernandeša chcelo pýtať na návrh komisie ohľadom eh, nástroja na mobilizáciu a flexibilitu. I tu mm, teda máme a predovšetkým veľký záujem. Ako viete, využívanie toho nástroja flexibility je súčasťou návrhu komisie pre urgentný relokačný mechanizmus na pomoc pre Grécko a Taliansko. Ako rozpočtový výbor plánuje postúpať v prípade týchto návrhov? Bude sa nimi zaoberať paralelne popri rokovaniach o rozpočte rok 2016, keďže to navýšenie sa týka rozpočtu 2016, alebo sa tým bude zaoberať skôr už v rámci súčasných rokovaní na Rade ohľadom relokačného mechanizmu. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Boli to veľmi teda, pertinentné otázky pre pána Fernandeša. Teraz sa vyjadrím, teraz požiadam pána Fernandeša, aby sa vyjadril najprv k tým prioritám LIBE a potom budú hovoriť mi spravodajci. Takže pán Fernandeš, vyjadrite sa prosím. Oui, merci, monsieur le président. Je viens... Ďakujem. chcem to vysvetliť o tých linkách, ktoré sa už odhlasovali v rozpočtovom výbore takisto e, mandát na trialog a ukázalo to naše generické priority. Pripomínam, že, že v marci sme e, hlasovali o riadiacich líniách. To sú tie tri e, Ečka, zamestnanosť, podnikanie a energetika Dôležitá je tá solidarita a bezpečnosť. E, tieto priority samozrejme majú dopady rozpočtové na príslušné linky, na programy. Ide o to, že záväzky sa musia rešpektovať. Zmluvy sa musia dodržiavať. To znamená, že záväzky rady voči parlamentu, flexibilita, e, záväzky rady, pokiaľ ide o viacročný rámec, treba si pripomenúť, že rôzne tie rozdiely, ktoré sa týkajú flexibility, akceptovali sa, sa tento viac, ročný finančný rámec s poklesom, pretože máme možnosť použiť flexibilitu. A čo je flexibilita? Je to nástroj, je tu nezhoda s radou, pretože pre nás e, to sú nástroje, ktoré sú pre nás naozaj nad E, finančným rámcom viacročným. Mimo neho je tu iná vec, že nespotrebované marže od 2016 sa dajú využiť, pokiaľ ide o záväzky v ďalších rokoch, lebo je to globálna marža. Kvôli efektívnosti musíme využiť túto flexibilitu, tieto nástroje. Rešpektovať záväzky znamená aj čosi iné. Nesmieme hovoriť o hod probléme platieb. V, troj, v rubrike 3 je to nepriateľné. Je to nepripustné. Platby sú logickým dopadom a záväzkou a nemôžeme radu žiadať, aby tie e, platila svoje faktory, svoje dlhy, čomu sa zaviazala. Je nepripustné, aby sa to dialo v dôležitých e, oddieloch. Tretí oddiel nemá maržu. Máme tu teda problém. Napríklad pokiaľ ide e, prípravné akcie a pilotné projekty to znamená, že 124 miliónov eur návrh nástroja flexibility nepostačuje podľa nášho názoru, pretože potrebujeme maržu na nepredvídané záležitosti i pre pilotné projekty, i pre prípravné akcie. Pokiaľ ide o rozpočet pre komisiu. Sú tu navýšenia dvoch fondov, azylový a imigračný. V záväzkoch 36,3%, to je značné, tiež navýšenie e, vnútornej bezpečnosti 7,5 záväzkov pri platbách, pokiaľ ide o fond azyl a imigračný, zvýšenie a pre bezpečnosti zvýšenie takisto 15 Takisto pre program Spravodlivosť a rovnosť práv zvýšenie, ak to porovnám, z 2015 4,5 v záväzkoch. I ďalšia generická vec. V našom mandáte na trialog. 5% znižovanie personálneho stavu. sa nemajú ako aplikovať spôsobom rovnakým v každej agentúre. Nie všade je rovnaká naliehavosť, keď hovoríme o deviatich agentúrach. Frontex zvýšenie 34% záväzkov EASO ďalej a potom EFRA. To sú agentúry, je to naša priorita, dali sme ich do iných správ. Generické problémy, pokiaľ ide o agentúry, ale tiež špecifický záber, pokiaľ ide o Európsky azylový podporný orgán a Europol a agentúry, ktoré sa týkajú Líbe. Pridali sme, prijali sme DAP 5. Budúce, e, budúci Štrásburg o tom bude rozhodovať. Posilnenie pre Frontex, e, posty pre Frontex a EASO je trochu smiešne potom, že na základe pravidla 5% v návrhu e, rozpočtu 2016 komisie máme menej postov pre Frontex, pre Eurožust. Takže je treba tú situáciu analyzovať, tak ako som to už hovoril je treba analyzovať otázku personálu agentúr a tiež pripomenúť si ešte ďalšiu vec. Hovoríme o návrhu rozpočtu komisie, ktorý bude predložený na čítanie na rade. A ja vždy od rady očakávam v tomto hľade len to najhoršie. Pretože rada vždy pekne hovorí, a my s tým súhlasíme, ale potom nám nedajú dosť peňazí na priority. Nie sú dokonca ani peniaze na to, aby sa zaplatilo to, čo už prebehlo. Takže budeme e, rokovať na základe priory, o ktorých som hovoril. Máme návrhy na zvýšenie, taktiež kritizujeme určité veci v tomto návrhu. To vyplýva aj z predchádzajúceho vystúpenia. Ja teraz mandát k triálogu. 3. septembra je termín na podávanie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov, to je celkom špecifická záležitosť. No a pri tejto správe o mandáte nemusíme mať príliš nejaké špecifické veci. Špecifikovali sme tam len tie agentúry, o ktorých som hovoril, no a potom v septembri 29. 30. septembra sa bude hlasovať o rozpočte potom 13. a potom v októbri na plenárke a potom bude e, konciliačné konanie. A ja len dúfam, že politické priority, ktoré rada oznamuje, taktiež sa potom odzrkadli ja v záväzkoch a v platbách v rozpočte. Ďakujeme, pán Fernandeš. A Teraz sa môžu vyjadriť niektorí tieňoví spravodajcovia. Tomas, Tomáš sa prihlásil ako prvý a potom pán Koelio. Ďakujem, pán predseda. Takže úvodom by som chcel poďakovať Petrovi Niedermillerovi za to, akým spôsobom s nami vedie dialog, akým spôsobom vedie tie stretnutia tieňových spravodajcov. To stretnutie jedno bolo veľmi konštruktívne, všetci sme sa snažili nájsť spoločnú cestu, spoločnú reč a priblížiť naše stanoviská. No a ja za EPP môžem zopakovať, že našimi prioritami je navýšenie rozpočtu pre Frontex, pre, tak, aby boli, aby boli schopní čeliť imigračnej kríze. Ďalej podporujeme návrh komisie na vyňatie rozpočtu EASO, Eurojustu, Frontexu, nakoľko je to záväzné pre všetky európske inštitúcie, taktiež je nutné sa zamyslieť nad fungovaním tejto politiky, znižovania e, stavov, vzhľadom na to, že tieto agentúry majú stále viac úloh, takže to si taktiež protirečí. O tom sme ešte nehovorili. No a podporujeme žiadosť o zvýšenie rozpočtu Europolu a EASO, tak aby tieto agentúry boli schopné reagovať na nové hrozby v oblasti imigrácie a bojovať účinne proti organizovanej kriminalite a proti terorizmu. No a na záver chcem povedať, že už sme dlho nenavyšovali prostriedky na boj proti e, drogovému nebezpečenstvu. Taktiež by sme mali vziať do úvahy, že za posledných 6 rokov vzniklo asi 50 nových syntetických drog. Preto by sme chceli za Európsku ľudovú stranu, aby komisia prehodnotila a vážne zhodnotila potreby EMCDDA, to je monitorovacie centrum pre teda drogovú problematiku, a tento problém totiž nie je dostatočne preskutovávaný a je naozaj treba, aby sme prestali pred drogovou problematikou zatvárať oči a vážne začali s drogovým problémom v Európskej únii niečo robiť, pretože tento sa zdôraznil ešte zvýraznil s ekonomickou krízou. Takže to je z mojej strany všetko. Všetko sa už to bolo povedané. Ďakujem za to, že táto diskusia prebieha. Ďakujem aj kolegom. A diskusia je skutočne e, konštruktívna o návrhu rozpočtu. Ďakujeme Tomáš. Ďalej mi hovorí Karloš. Ďakujem. Takže ja chcem predovšetkým povedať, že som si istý, že poslanec Fernández odvedie skvelú prácu na rozpočte 2016, tak ako už to v minulosti. A teraz sa hovorí o troch veciach. Poprvé, všeobecne, čo nespadá priamo do našej kompetencie, ale dúfam, že kolega Fernández si to zapíše. Naďalej máme desatočný rozpočet pre naše unijné ambície. Nie je možné, naďalej budovať viac Európy s takýmto smiešným rozpočtom, ktorý sa nepribližuje ani 1% HDP. Po druhé, očividné, že v oblasti pôsobnosti nášho výboru máme nové výzvy, ako už povedali predrečníci. Predovšetkým musíme čeliť migračnému tlaku v oblasti Stredozemného mora, a máme e, zvýšený počet e, žiadostí o azyl. No a potrebujeme e, príslušné nástroje a reakcie na tieto problémy. No a niektoré tie reakcie by sa dali už teraz zakomponovať do rozpočtu, dali by sa predvídať a niektoré nástroje budú musieť byť nové, ako napríklad mechanizmus flexibility, tak ako o tom hovoril kolega Niedermüller. Musíme zareagovať na núdzové situácie. Nemôžeme povedať, že z procedurálnych dôvodov nepríde žiadna účinná reakcia. No a po tretie, chcem povedať, už o tom hovoril poslanec Fernández, často, keď sa pripravuje rozpočet, tak sa dopadne tak, že parlament len opakuje to, čo povedala komisia. Komisia príde s návrhom, rada ho potom e, trochu zmierni a parlament sa vráti k tým pôvodným číslam komisie. Avšak toto nestačí. Návrhy komisie e, nezodpovedajú skutočným potrebám. Ako povedal Tomáš, ten príklad, má tu príklad agentúry, teda monitorovacie centra pre boj proti drogám. Znižovanie E, rozpočtu o 5%, možno to bude mať e, úspech vo veľkých agentúrach, ale keď máte nejakú maličkú agentúru a prídete ešte o jedno miesto, to znamená, že možno nebude už môcť plniť svoje úlohy. Takže hovoríme tu v podstate o čiastkách, ktoré síce tak neovplyvnia európsky rozpočet, ale môžu vážne podkopať kapacity nejakej malej agentúry. Takže Dúfam, že kolega Fernández tieto naše obavy pretlmočí ďalej. Ďakujem. Nechcem skracovať diskusiu o rozpočte, pretože to je jedna z najdôležitejších otázok. Ale musíme sa to snažiť trochu skrátiť, pretože potom je to vypočutie pre e, kandidátov na post v agentúre pre základné ľudské práva. Takže teraz posledný rečník a potom tie záverečné vyjadrenia dajú len krátko. Prepašte, že vás zastavujem. Ďakujem, hovorí po švedsky. Ďakujem pekne za GUE NGL. By som rada povedala, že my nesúhlasíme so všetkým z tohto listu, Chceme, aby rozpočet predovšetkým zachraňoval životy a chránil ľudí. Chceli by sme investovať hlavne do integrácie a príjmania utečencov. Chceme pozitívne investície a myslím, že zdroje by mali plynúť do tých členských krajín, ktoré príjmu svoju zodpovednosť a namiesto do AMIF a EASO. Myslíme ale tiež, že je potrebné, by rada konala, a to hlavne na chvíli, kedy cez odmietol návrh o presídlenie a znovu usídlenie a sústredí sa na represálie, mali by sme najlepšie urobiť eh, to cez peniaze a rozpočet na vojenské akcie, na potápanie lodí s utečencami, na to sa peniaze nájdu, na Frontex sa peniaze nájdu. A my si myslíme, že tieto peniaze by mali ísť skôr na znovu usídlenia a presídlenia, čo by mali byť hlavné priority a myslím, že mali by sme byť eh, o no, krok pred predradou. Ďakujem pekne za vašu stručnosť. A teraz, eh, ak môžete, je mi ľúto, ale máme málo času. Slovo dostane Peter a potom pán Fernandeša. Áno, ďakujem pekne. Ja to poviem naozaj veľmi stručne. Poprvé, rád by som poďakoval pánu Fernandešovi za jeho pripomienky, poznámky. Je to pre nás veľmi dôležité. Rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom. Tomáš, súhlasím s vami. Myslím, že na výbore panuje veľmi dobrá atmosféra a budeme pokračovať v našej práci, aby naša pozícia bola silná, konzistentná s ohľadom na rozpočet 2016. Ďakujem pekne. A záverečné vyjadrenie pán Fernández. máme malý účet, približne 1% ADP No a USA má no približne 20% na federálnej úrovni, no a to vec, ktorá nemôže reagovať na všetky výzvy, pred ktorými stojíme, hlavne keď je tu problém nesplatených a platieb. Európsky rozpočet prináša obrovskú pridanú hodnotu. Rozpočet Európskej únie 94% z neho ide na investície a tých 6, sú, 6% sú administratívne náklady. Je to veľmi dobrý rozpočet. To rozpočet, ktorý prináša obrovskú pridanú hodnotu, nespochybniteľnú. A však vyžaduje si vlastné zdroje, ale to je už iná diskusia, keď sa pozrieme na rozdiel medzi príjemcami a tými, ktorí prispievajú do rozpočtu, to je argument, ktorý Európe veľmi nepomáha. A ešte tu jedna vec, existujú členské štáty, ktoré súhlasia s VFR. Samozrejme potrebujeme jednomyselnosť, takže každý musí byť za. Ale každý rok Slovensko schvaluje rozpočet, ktorý je nižší ako to, čo bolo prijaté vo VFR. A sú to tie isté členské štáty, ktoré hlasovali za viacročný finančný rámec, ktoré potom systematicky hlasujú proti kým ročným rozpočtom. Nebudem hovoriť, o ktorých členských štátoch hovoríme, ale ich viacero. Ešte je tu niečo, čo musíme urobiť, čo neurobíme nikdy. Vieme, koľko veci stoja, aké sú veci drahé, Vieme, koľko stojí vytvárať nové pracovné miesta, ale my musíme zistiť, koľko stojí aj zrušenie pracovného miesta, pretože momentálne rušíme. A keď rušíme pracovné miesta, musíme presne vedieť, koľko to Európu bude stáť a môže zastáť, že nás to stojí viac a to nás viedlo k zmene našej vízie. Takže to je dôležitý faktor, čo sa týka analýzy rozpočtu. Musíme zvažovať náklady niečo toho, keď sme neaktívni. Vypočuli sme si, že prostriedky sú nedostačujúce pre mnohé agentúry, ale máme obmedzenia, obmedzenia, ktoré vyplývajú z MVFE. A keď zohľadníme všetky pozmeňujúce návrhy zo všetkých výborov, tak nepotrebovali sme jeden viacročný finančný rámec, ale sedem z nich. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fernández, aj tieňovým spravodajcom a samozrejme aj Petrovi Nieder Müllerovi. Ďakujem pekne, kolegovia. A 15. júla bude prezentáciu, prezentáciu rozpočtu. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme bodu číslo 11 výber a vypočutie kandidátov do agentúry výberové konanie kandidátov na pozícia riaditeľa agentúry pre základné práva. Ďakujem pekne za to, že ste prišli a už neskoro po, po vo štvrtok. No, chcel by som poslancom poďakovať za to, že sa zúčastňujú diskusie a tohto konania. Takže dostanem nové poznámky na toto. Sorry, colleagues, I have to some... Kolegovia, eh, prepačte, musím si skontrolovať ten postup. Dobre, takže... Everyone's ready, we know. Ak eh, súhlasíte, tak prejdeme k vypočotiu na riaditeľa Európskej agentúry pre základné práva v súlade s článkom 15 a nariadenia Európsky parlament a Rada eh, musí predložiť eh, stanovisko preferencie medzi kandidátmi. Vypočujeme si trochu kandidátov s článkom 15, odsek 2, nariadenia 168 z roku 2007. Veľmi rýchlo prečítam článok. A. On the basis of a list drawn up by the Commission after a call for candidates. Nože, členovia eh, do požiadaní pred vymenovaní, aby vystúpili pred eh, kompetentným výborom Európskeho parlamentu a radov a zodpovedali na otázky Európskej parlamentu a Rada Európskej únie, potom pre odložia svoje stanovisko k tomu. Takže rád by som všetkým pripomenul, že výbor Lime predložila dotazníka kandidátom. Dostali tri otázky a odpovedali na, odpovedali na tieto tri otázky písomne a je to v dokumentoch. No a hlasovanie sa uskutoční 2. júla. Takže nehlasovate. 2. júla. A teraz sa vypočujeme prvého kandidáta a potom podľa abecedom poradí ďalší dvocha. No, máme troch kandidátov, ja vylosujem teda toho prvého. So I'm going to, to go like this, because as you know, Libya is very transparent and is that okay? Everyone happy?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 Ír, ako všetci viete, škótsky prízvuk, takže pán O'Flaherty vy poviete ako prvý a potom pôjdeme podľa ABCD. No a to holandskí kolegovia, holandským kolegom väčšinou podľa ABCD sú vždy na konci, takže nasleduje podľa ABCD. Yes, Takže pán O'Flaherty, potom pani van der Laan, potom pani Bransky Rys. Ďakujem pekne. So I welcome Mr. Um, O'Flaherty to... Takže vítam pána O'Flahertyho na našom zasadnutí. Kolegyne, kolegovia, prosím odpustite mi, prepačte mi, najskôr priebehy hearingu najskôr kandidáta dostane priestor na úvodný prejav, ktorý nebude trvať dlhšie ako 5 minút. Po predstavení budeme mať čas na 11 otázok. Vítajte na Libe. Sa dostali takto ďaleko, tak iste s tým vysporiadate po úvode 11 otázok poslancov jedna minúta na otázku a dve na odpoveď. Uvedomte si, že budem musieť byť veľmi prísny pri držiavení rečníckého času, pretože inak posledný kandidát nebude mať čas, takže ja vás upozorňujem, že ak prekrotíte čas, tak vás preruším. Preruším, ďakujem za pochopenie a neprekročte svoj čas, budem prísny máme tlmočenie, tak preto môžete používať oficiálny jazyk, ktorý si vyberiete, ale nehovorte príliš rýchlo, pretože to musí byť preložené, čo poviete. Takže pán O'Flaherty, máte slovo a chcel by som vám len pripomenúť úvodné slova nie je dlhšie ako 5 minút, takže ak ste pripravení, kolegyne, kolegovia, ste pripravení, kolegovia. Nie je to jednoduché, takže sme všetci pripravení, nech sa páči. Máte slovo, pán Laherty. Ďakujem pekne, pán predseda, poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Je to pre mňa veľká čest, že som mohol pre vás predstúpiť eh, dnes do obeda s predložením správy Európskej agentúry pre základné práva a FRA hm, dostali a skutočne za krátky čas a dokázala toho mnoho. Etablovala sa, získala mnoho zodpovedností a kompetencií. No a čo týka existencie, ja by som navrhoval budovať na dosiahnutých cieľoch a zameriavať sa viac na tri aspekty práce a dovolte mi v stručnosti sa im venovať. Poprvé, to súvisí s mainstreamingom základných práv, začlenením základných práv do práce všetkých inštitúcií EÚ. Do dnešného dňa ešte stále sú trochu izolované základné práva, hovorí sa o nich v niektorých kontextoch, ale nie v iných. Napríklad e, neprimerane v otázkach e, v kontexte bezpečnosti. Takže poprvé, to je ten mainstreaming. Druhá oblasť, kde by sa agentúra mohla zlepšiť, je druhým smerom a totiž v členských štátoch budovanie informácií a vzdelávanie o základných právach, hlavne o charte na úrovni členských štátov. Nie je to primárne práca agentúry, musia to odvádzať národní aktéry, národné štáty, a, ale FRA zohráva dôležitú úlohu ako centrum excelentnosti pri uľahčovaní takýchto aktivít na národnej úrovni. A tretia oblasť zvýšeného dôrazu, ktorú navrhujem dnes, je alebo súvisí, to sú aktéry, eh, no, vládne organizácie, podnikateľský sektor, ktorí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu s podnikmi, podnikateľmi musíme oveľa lepšie spolupracovať, aby si lepšie uvedomili svoju zodpovednosť v oblasti základných práv. Pomyslíme len na eh, uchovávanie údajov alebo jednotný digitálny trh a rozsah, v ktorom ehm, to by mať vplyv na úspech ehm, štátnych aktérov. Keďže čo, e, táto agentúra vás chce lepšie podporovať a pomáhať vám lepšie v týchto oblastiach a v mnohých ďalších aktivitách, um, som to na otázku, čo ja chcem túto prácu a prečo myslím, že som kvalifikovaní niektoré vlastnosti, ktoré sú dôležité pre riaditeľa. Poprvé, riaditeľ FRA musí byť presvedčený Európan. Ja chcem využiť túto príležitosť a ústiť vás, že ja som hrdým občanom Európy, Európy hodnôt, Európy, ktorá získala Nobelovú cenu mieru. Po druhé, riaditeľ musí mať skúsenosti s najťažšími otázkami základných práv, a ustanovenie o nich a musí ich a, a, zmeniť a premeniť na hmatateľnú politiku a opatrenia. A musím povedať, že počas môjho pôsobenia vo výbore OSN pre ľudské práva som sa snažil vybudovať systém preberania zodpovednosti. To je podľa mňa dobrá skúsenosť. A ďalšou vlastnosťou, ktorú si vyžaduje podstrediteľa, je dôležitosť pochopenia podporné funkcie FRA, FRA vytvoríte politiku a FRA vám má pomáhať s dobrými údajmi a analýzami, tak aby ste vy mohli odviesť dobrú prácu. No a to tiež bolo súčasťou mojej práce, keď som bol riaditeľom Národnej organizácie pre ľudské práva. No a posledná oblasť, na ktorú by som rád upozornil, čo sa týka potreby riaditeľa to sú skúsenosti. Ja myslím, že riaditeľ FRA musí vedieť preukázať, že dokázal dosiahnuť komplexné a náročné ciele v oblasti ľudských práv. Dovolte mi upozorniť na niektoré najčerstvejšie. Minulý rok veľká iniciatíva na reformu a posilnenie systému dozoru nad dodržiavaním ľudských práv OSN bola podporená na veľnom zhromaždení v OSN. Vo veľkom rozsahu výsledok tohto procesu vyrástol z projektu, ktorý som ja viedol počas dlhých rokov, ktorý je známy ako Dublinský proces na posilnenie tohto systému. 85% z odporúčaní eh, boli z globálneho konzultatívneho opatrenia, na ktoré eh, čele som stal eh, dva roky a teda ešte raz ako dôkaz z mojej schopnosti dosahovať cieľa na tej najvyššej úrovni tento príklad. Čo bude dôležité pre FRA? Ďakujem pekne, Oflaher, pán Oflaherty. A tým sme sa dostali na, na záver vášho otváracieho úvodného prejavu. Prejdeme k otázkam. Dobre. Toto je pre mňa prvýkrát. Takže začneme prvou otázkou. 3 minúty. Prvý koordinátor. A to je Čiže minúta otázka, dve minúty odpoveď, to je pani Monika Holmer z EPP. Minúta otázka, dve minúty na odpoveď. Nech sa páči. Monika, na jednu minútu máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem. Monika, ešte počkaj chvíľu. Ďakujem pekne. A po oznámení komisára Timmermansa, že Bohužiaľ, bez mikrofónu. Your microphone is not Again. Uh, we'll be up... A... To oznámenie, že to bude o tolerantnosti a hlavne o tom, ako predchádzať bojovať proti antisemitickému, antiislamistickému, antimenšinovému správaniu spoločnosti. Jedna z najväčších výziev, ktoré dnes čelíme, ako vidíte príspevok FRA do tejto debaty. Ďakujem pekne. A teraz máte dve minúty na odpoveď, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že iniciatíva komisie je veľmi dôležitá a som počul pod predsedu komisie len sa hovoriť, že to zlepší rámec odpovednosti v EÚ. Keď štáci si zvolili tému, ktorá podľa môjho názoru minimálne tie, patrí medzi tie tri hlavné otázky hľadiska porušovania základných práv v e EÚ. Myslím, že agentúra pre základné práva sa môže angažovať viacerými spôsobmi. Poprvé, generovaním, tak ako to už robí, stabilných a spolahlivých údajov o výskyte nenávistných prejavov a trestných činov v EÚ v kategóriách, ktoré boli špecifikované na kolokviu. Môžete to urobiť veľmi rýchlo, videli ste to tak v reakcii na situáciu Charlie Hebdo. Dokáže odviesť veľmi dobrú prácu, aj za mesiaca a myslím, že keď takéto e, materiály budú prístupné v oktobri, tak to bude veľmi užitočné. Po druhé, agentúra zohráva úlohu pri poskytovaní technického poradenstva, hlavne právneho rámca na ochranu práv v kontekste extrémne nenávistných prejavov. To náročná je náročná oblasť. Európske štáty nevždy spolu súvisia, kde je tá hranica a podľa môjho názoru hranica je tam, kde to hovorí zákon a Európska agentúra pre základné práva vám môže poskytnúť technické poradenstvo. Ďalej kolokvium bude iba fungovať iba vtedy, keď eh, šíriť. No a to uznáva pán Timmermans a preto agentúra pre základné práva zohráva dôležitú, dôležitú úlohu pri šírení eh, záverov a výsledkov práce kolokvia. Ďakujem pekne. A ďalšia otázka na jednu minútu, dve minúty na odpoveď. Peter Niedermüller za skupinu SAD, nech sa páči. Alebo Mariu. Ospravedlňujem sa. Takže za skupinu SAD. Mariu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Flaherty. Máte veľmi eh, zaujímavý životopis. Eh, zaoberali ste sa novými aspektami základných práv a viete, že v tomto výbore Očakávame, že EFRA bude našim dôležitým partnerom. Potrebujeme komplexný nástroj na porovnanie členských štátov hľadiska toho, ako dodržiavajú ľudské a základné práva. Dnes bola predložená správa FRA, ale hovorilo sa tam o komplexných príležitostiach istých indikátoroch, ktoré budú porovnateľné pre všetky krajiny. Takže, to vidíte vy, je to realistické očakávanie. Dokáže FRA pod vašim vedením nám poskytovať takéto správy podľa individuálnych krajín. Na dve minúty máte na odpoveď, nech sa páči, ďakujem pekne. Predseda, áno, ja som sa zúčastnil výmeny názorov dnes do obeda a myslím, že agentúra pre základné práva sa ubrá smerom, ktorý si želáte. Dnes bola vydaná stručná správa, výstižná, ktorá presne pomenula, kde sú problémy a tiež hovorí o tých najlepších osvedčených postupoch, čo je ďalšia dôležitá funkcia metodológia a používanie indikátorov, ktoré navrhuje agentúra, už sa to uplatňuje v problematike Rómov a detských práv vytvára tie údaje, ktoré potrebujete. Takže myslím, že sme na ceste zvyšovania kapacity agentúry, aby vám dodávali údaje, samozrejme zohľadom na to, že Európska únia nevytvorila FRA ako monitorovací orgán, takže musí si zachovať integritu, ale aj napriek tomu vytvorená na to, aby vám dávala informácie reálne o tom, čo sa deje v EÚ a to by sa dalo myslím, že posilniť, ale aj napriek tomu sa to vyvíja pozitívne. Ďakujem pekne. A ďalšia otázka. Pani Helga Stevens za skupinu EKR na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja som si tiež s veľkým záujmom vypočula úvodný prejav a po, prečítala som si výročnú správu FRA a čo sa týka ľudí s postihnutím, tak to je súčasťou medzinárodných dohovorov, ktoré ratifikuje EÚ. A v rámci FRA je jasné, že chcú mať postavenie centra excelentnosti a ja sa chcem spýtať presne na túto koncepciu Centra excelentnosti, implementácia dohovorov ľudí s postihnutím, ako sa to implementuje. A po druhé, otázka mainstreamingu, ľudia s postihnutím v tejto oblasti veľmi často sú obeťami diskriminácie a rieši sa to osobite napríklad LGBTI, existujú individuálne dohody a je to oblasť, kde často sa stretávame s diskrimináciou. Ďakujem pekne, odpovede, ďakujem pekne a ďakujem pani Stevens. Ratifikácia CRPD dohovoru je medzinárodnou dobrou praxou a je zaujímavé, že regionálny orgán ako EÚ príjme takýto záväzok a zodpovednosť v kontexte handicapov. Takže ja e, súhlasím s tým, že Európa už e, má veľmi vysoké štandardy postupov hlavne v oblasti záväzkov. No a čo sa týka dosahovania cieľov, tak FRA musí zahrávať e, dôležitú úlohu, aby ste vy a ostatné inštitúcie dostali kľúčové údaje o tom, ako sa to implementuje v celej EÚ. Existujú dve oblasti. Po prvé, ubytovanie ako sa tento princíp rieši v členských štátoch a samotných inštitúciách a ďalej. Tiež problematická koncepcia, to je otázka kapacity, ako autonómnosť subjektívna sa rešpektuje, aj keď osoba žije s istým postihnutím, takže FRA vytvára materiály tak, aby vy ste mohli vyvodiť závery. Ja úplne súhlasím s pani Stevens, čo sa týka toho, čo v oblasti základných práv hovorí hovorí o intersekcionalite <laughs> znevýhodnenia. Áno, keď niekto má postihnutie a keď je ešte popri tom homosexuál alebo čo, ešte aj Róm, tak mať negatívne skúsenosti, e, ktoré sa znásobujú. Akokoľvek analýza musí zohľadňovať komplexnosť našej identity a spôsob, ako tie rôzne elementy toho, či, kto sme, vzájomne súvisia. Nás výhodňujú alebo znevýhodňujú. A to musí byť v každom prípade v centre práce FRA. Next for one minute question from Mr. Shogor uh, for the EPP. Trevor. That's Pan Shogor the EPP. Thank you, Chair. I'm, so, I'm so sorry. My, my apologies. Prepačte. Pomýlil som sa. Ďalšia otázka bude od pani Wikström za Alde. Prepačte. Cecília. Thank you very much. Dear Mr. Flagerty, your academic... Ďakujem, vaše akademické zásluhy sú naozaj eh, veľmi zaujímavé. Ale vy musíte byť dobrým manažérom a Potešilo by ma, keby ste mohli i o tejto oblasti pohovoriť. Máte skúsenosti pri e, manažovaní e, organizácie podobnej FRA? E, aké e, e, veľké boli vaše skúsenosti, teda na aký najväčší rozpočet ste spravovali, aký najväčší kolektív ľudí? Mohli by ste nám dať dobrý príklad e, e, manažerského problému, ktorý ste v minulosti dobre zvládali. Vyšlo mi to časovo dobre, že? Ďakujeme. E, Sprozíme sa e, kolegovi, kan, pánu kandidátovi. Nech sa páči. Neviem, či zvládnem včas odpoveď. E, Manažoval som veľkú a dlhú dobu organizácie boli to organizácie OSN v konfliktných a postkonfliktných situáciách v Bosne nedávno v Sierra Leone, veľmi zložité operácie uprostred vojen. Následne som spravoval e, veľký tím a veľký rozpočet, keď som bol e, riaditeľom, koordinátorom e, azijsko-pacifický program pre ľudskoprávnu oblasť OSN takmer 100, 100 zamestnancov v tom čase, nepamätám si presný rozpočet. Asi by som sa pomýlil, keby som teraz to číslo uviedol. V nedávnej dobe som spravoval, riadil ako hlavný komisár Severoírskú ľudskoprávnu komisiu. Asi mala operácia 25 ľudí iba, ale veľmi, veľmi neriešiteľné problémy v kontexte škrtov verejného rozpočtu Možno, že takýto príklad ste hľadali, kedy sa zmanažováva veľmi zložitý kontext úspešne e, riadiť e, e, škrtanie rozpočtu bez vlastného zavinenia. To bolo veľmi bolestivé, bolestivé rozhodnutie, prepušťanie ľudí, pričom operácie mali zostať stabilné a poskytovať sa mali očakávané služby. A hoci ľutujem to utrpenie ľudí, som toho názoru, že to bolo aj tak, aj tak úspešné. Slightly, um, there's a slight concern which I didn't anticipate, which is musíme sa spýtať 11 otázok, to, to som si nejasne, ale nemáme tu zastupcu GUE, ktorý by otázku položil. Takže prejdeme k šiestej otázke od zelených. Pani z Argentíny. Some type solution to this. Snad nájdeme nejaké kafkovské riešenie. Minutová otázka, nech sa páči od, od zelených. to by bolo rýchle rozmýšľanie. Z vašej strany, pán Flagerty, vy ste povedali, že EU nevytvorila FRA ako monitorovacie teleso, ale tu je práve ten politický problém, pretože mnohí z nás chceme, aby to bol monitorujúci orgán. Takže moja otázka je, ako sa vy vnímate v tejto politickej hre, kde členské krajiny nemajú radi benchmarky, kde sa jedna krajina porovnáva s druhou, kde sa rozohrávajú hry pokiaľ ide o vaše financovanie a plánovanie a to želanie e, mať legislatívu pre základné práva, už takto vychádza z údajov, ktoré vy ste zbierali. Aká je tu vaša úloha? Ako vidíte politickú úlohu vašej organizácie? Ďakujem. Úloha agentúry je poskytovať informácie e, orgánom, ako je ten váš, aby ste mali príslušné závery. To samozrejme reaguje na situáciu v členských krajinách. Hovorí vám to, čo sa deje v danej téme a či to je alebo nie je porovnateľné s medzinárodnými štandardami. My nemáme e, posudzovať e, inštitúcie či členské krajiny to by e, e, sa zasahovalo do zodpovednosti parlamentu. Ja som naďalej teda toho názoru, že naša úloha je podporujúca, pretože vy chcete posilniť e, rámec zodpovednosti a myslím, že to sa tu posudzovalo veľa krát v Libe. FRA vám môže poskytnúť technickú pomoc, aké sú monitorujúce modely, ako budú fungovať v praxi, ako môžeme mať integrovanú pozornosť existujúcim štruktúram v Európe, ako môžeme najlepšie doplniť veci a nie súťažiť tieto veci, tejto povahy. Tu by sa dala zohrávať úloha, ale myslím si, že monitorovanie a zisťovanie a poskytovanie zistení to by nebolo eh, ter, podľa terejšieho dizajnu úlohou tejto agentúry. Čítam si teda e, pravidla, malo by byť 11 e, otázok. Ďalšou by mal byť teda EFDD. Je tu niekto z EFDD? Som tak len e, retoricky od svojich otázkach. Nie je tu nikto. To je typický príklad toho štvrtkového popoludňa. Môj nápad je teda ten teraz budem pokračovať, hoci to bude nespravodlivé, že niekto bude mať menej otázok než iný, dostanem sa na záver a uvidím, či ďalší kolegovia majú e, otázky. Takže chcem len spravodlivé rozdiele. ENF má otázku číslo 8. Je tu ešte niekto? To je tá nová politická skupina pre vašu informáciu. Zastupkynia práve odišla, no už tak trošku z nás to zaskočilo. No, nespýtala sa ani len otázku. Nikto z, ne, z nezaradených. Pán Šogor, je teraz vaša chvíľa. Vy ste teda desiatkou, prepačte za predošlé problémy. Položte si otázku pred číslom 10 za EPP, takže máte minútku. Budem sa snažiť byť veľmi stručný ako môžete e, e, pomôcť implementovať komisii chartu vo vzťahu k menšinám, ktoré sú e, diskriminované, kolektívna vína v Európe a tak ďalej. Ako môžete pomôcť tomu, aby členské krajiny a komisa implementovali to, čo je v charte? V komisii i pána Timmermansu sme veľakrát počuli, že je to otázka, eh, na ktorú sú príslušné členské krajiny. Slovensko, Rumunsko, Grécko, Francúzsko, to, je len niektoré, to sú niektoré z prípadov. Ďakujem, pán Šogor. Verím, že asi najlepšia odpoveď by bola pripomenúť úlohu, potenciálnu úlohu, ktorú má naša agentúra pri oživovaní charty na národnej úrovni. Na národnej úrovni sa vlastne ne, nevyužíva. 14 vo verejnej populácii. Potrebujeme, aby sa to oživilo ako ústavný rámec, aby sa to mohli využiť národní aktéry. Charta môže povedať e, pri utrpení menšín veľa, Takže to, toto cvičenie e, e, by mohlo mať priamy dopad, e, praktický dopad v oblastiach, ktoré ste práve boli spomenuli. Na Gomez, 11. otázka. Chceš ju položiť? Chcela som sa vás spýtať na monitorujúcu či nemonitorujúcu úlohu, ale vedeli by ste si predstaviť, že agentúra by mohla nám poslancom poskytnúť údaje podobné k európskemu semestru, pozerajúc sa na roz, vývoj rozpočta, rozpočtu a implikácie v ľudskoprávnej oblasti. To znamená, čo sa napríklad udialo v rámci trojky, čo sa naďalej v, troj, v rámci trojky v oblasti ľudských práv deje. Veľmi krátka odpoveď áno. Myslím si, že agentúra pre základné práva by žiadala väčší počet žiadostí. aby sa to prenieslo do všetkých oblastí a angažovanosti e, únie. Pokiaľ ide o socioekonomické dopady, uvedomujem si, že musíme fungovať v rámci viacročného rámca, ale základné práva nemôžu byť zaparkované niekam, niekam do rohu. Nemôžno to oddeliť od iných otázok. To je e, otázka, ktorá musí vlastne formovať mnoho, mnohé, mnohé oblasti. E, ja považujem v tejto súvislosti vašu otázku za veľmi konštruktívnu. Môj podnet, kolegovia, je ten, položili sme množstvo otázok, e, máme málo času, ľudia musia odísť. Ak dovolíte, môj návrh je ten, povedzte mi hneď, či súhlasíte, aby boli sme boli e, spravodliví k ostatným e, kandidátom. Mnohí z vás e, majú v ich zaujíma rovnaký prístup. Možno, ak chcete zostať, tí, ktorí ste položili otázky, ak by sme urobili to isté pre kandidáta tej sekvencii, ktorú som stanovil. Boli to dobré otázky? Pokryli dobre, dobre, dobre pole, mohli by sme urobiť to isté. Pomohlo by to, že urobíme, urobíme to isté pre ďalších dvoch kandidátov? Čo hovoríte, Judith? A potom Cecilia. Ja som chcel povedať, rovnaký počet nie, ale nie určite tie isté otázky. Sú to predsa len tri individuá, že? Môžete samozrejme modifikovať otázky. E, samozrejme, modifikovať. Rovnaký počet áno. Mohlo by vám to pomôcť? Urobme to. Potom môžeme tento bod uzavrieť a nebudú už ďalšie otázky. Je to dosť spravodlivé. Ďakujem teda vám za otázky a pán Flattery, vám ďakujeme za vaše odpovede. Za pár malých omylov ešte u nás, keďže ste boli prví, e, ďakujem vám za vašu trpezlivosť. Teraz, kolegovia, sa posujme ďalšiemu kandidátovi to je pani von der Lahn. So we start with Peter, or, oh, eh, or oh, we have to switch to Peter for the S&D. So one modification. Malá modifikácia, zmeníme to za Petra, za SAD. Okay. Hello. <laughs> Ms. Vanderlaan, I have to be very formal. Yes, <laughs> okay. Um, um, welcome, uh, Ms. van der Laan. Uh... Vítajte, prosím. Vieme, že ste bývalou členkou Európskeho parlamentu. Push away, um, so you're very welcome. Um, uh, if I can... Veľmi rýchlo, uh, ak budete súhlasiť. Uh, viete, ako bývala poslankyňa je čtvrtok popoludne. Vítajte, prosím, na stretnutí Libe so pár informácií a ako bude vyzerať vypočutie. Budete mať najprv úvodné e, komuniké 5 minút, po tomto úvode budeme mať asi e, určitý, určitú sériu, e, sériu otázok. Vždy ten blok bude 3 minúty, 1 minúta otázka a 2 minúty vaša odpoveď. Podobne je to i pre vašich protikandidátov. To vám len pripomínam. Budem veľmi striktný v dodržiavaní tohto e, rečnického času pre každého kandidáta. Tlmočenie je k dispozícii, môžete teda využívať e, ľubovoľný jazyk. Teraz máte priestor na prezentáciu až do 5 minút. Nech sa páči, pani van der Laan. Ďakujem. Je mi veľkou cťou byť opätovne tu eh, vo výbore, kde som ako podpredsednička eh, fungovala 5-10 rokov. Bol to tento výber, ktorý hľadal rovnovahu medzi novými bezpečnostnými opatreniami a základnými právami v oblasti základných práv sa mnohé zmenilo. Eh, po zavedení charty napríklad neprekvapujeme, že Líbe zostáva jeden z tých pilierov záväzkov pre základné práva. Bohužiaľ, ešte nie sme v cieli. Vysoká miera antisemitizmu, diskriminácie proti e, Rómom, ľuďom handicapovaným LGBTI, poškozovanie práv, e, ľudských práv, detí, žien, prístup k spravodlivosti, diskriminácia na základe pôvodu a náboženstva dôležitou časťou sa správe stala EA a bude čoraz dôležitejšia. Ako Európa hľada nové odpovede na bezpečnostné otázky, potrebujeme zabezpečiť naše politiky, aby rešpektovali základné práva, aby boli založené na faktoch, brali do úvahy to, čo naozaj funguje a aby sme naše e, limitované zdroje použili s čo najlepším účinkom. Naše údaje by mali pomáhať tomuto boju aby Európa bola um, inkluzívna, e, bez toho, aby e, neboli ohrozené naše slobody. Viem, že som iným kandidátom, pretože som mala, e, bola na volenej pozícii na 8 rokov. Môže to byť výhodou, mám čerstvú perspektívu a schopnosti. prepájenia našej práce napríklad s rozprávami, ktoré práve aktuálne prebiehajú Mnohí to môžu vnímať ako nevýhodu, pretože som mala určité politické smerovanie. Tým by som odpovedala, že si uvedomujem, že FRA môže byť úspešná len keď bude politicky neutrálna a bude rešpektovať svoj právny rámec a týmto spôsobom chcem postupovať. Po politickej časti kariéry, keď som vstúpila do Medzinárodného súdneho e, tribunálu, ako súdca, situácia nebola iná a môžem suverene povedať, že som bola neutrálna vo verejnej službe. Medzinárodný e, súdny tribunál bol založený na dôkazoch, kde dôkazy e, rozhodovali medzi cestou do väzenia alebo naopak. Takže politikom treba pripomínať právny rámec, v rámci ktorého majú operovať. Treba tiež zlepšiť spravodlivosť pre, e, pre obete vy často vyberáte pod obrovským tlakom dôležité rozhodnutia, napríklad v oblasti utečencov. Musíte e, rozhodovať, či poučiť nové zdroje na boj proti antisemitizmu či diskriminácii. Kedykoľvek tieto politiky formulujete, teším sa na to, aby som vám pomohla údajmi založenými na, údaj, e, na dôkazoch. FRA musí byť centrálnym partnerom pre EP pretože v budúcich rokoch musíme, musíme mať prehlbenejšiu v kultúru základných práv. Moje skúsenosti môžu prepojiť hodnotnú prácu FRA s cieľmi, aby sme mali komparatívne informácie, ktoré zapoja kľúčových hráčov, radu, agentúry a mnohých partnerov vo svete, v Európe pre maximálny účinok naša vízia a odovzdanosť práci, sú kľúčové. A nie je to riaditeľ, ale riadiaci výbor, ktorý rozhoduje pri prioritách spolupráci s inými inštitúciami. Taktiež je treba e, skúsený manažér. Je treba dohliadnúť na to, aby financie boli účinne využívané a aby práca teda bola naďalej účinná. A ja som bola v minulosti zodpovedná e, na, u Eh, pri Medzinárodnom trestnom súde zodpovedná za finančné otázky, za personálne otázky. Mala som pod sebou 90 ľudí, taktiež som tam mala na, starosť, eh, na starosti eh, management rizika. Pomohla som vytvoriť nezávislý auditný výbor a taktiež dohľadový mechanizmus. A FRA bude fungovať dobre, len pokiaľ tam bude kvalifikovaný personál a na záver chcem povedať, že Európa čelí význam v oblasti bezpečnosti a preto FRA môže byť považovaná za nejaký luxus, ale nie je to pravda. Tie základné práva musia byť vždy dodržiavané a zaručené. Daňoví poplatníci musia vedieť, že prostriedky FRA budú strávené na to, že sa budú hľadať dlhodobé riešenia. Ďakujem. Chcela by som rada byť toho súčasťou. Ďakujeme pani van der Laan. A teraz prídu otázky. Prvá otázka od pani Moniky Holmajer z EPP a dostane na ňu minútu. A potom vy máte dve minúty na odpoveď. Pán predseda, agentúra pre ľudské práva bola a je aktívna v mnohých oblastiach. Taktiež v oblastiach, kde časti pôsobia špecializované a inštitúcie, takže často tam dochádza k duplicitám a je tam potreba sa vzájomne e, komunikovať. Takže ako si predstavujete túto komunikáciu s inými agentúrami a inštitúciami, tak aby ste sa vyhli dvojitým štúdiam a inej duplicite, alebo ako prípadne si predstavujete spoluprácu s agentúrami, s ktorými máte tematicky e, na starosti rovnakú problematiku a akým spôsobom teda môžete sa e, navzájom podporovať. Dve minúty, prosím. Ďakujem za túto otázku. Takže spolupráca s druhými agentúrami, ale s ďalšími inštitúciami, napríklad Rada Európy, Európy a príslušný teda komisára pre eh, ľudské práva, ďalej OBSE a tak ďalej. To sú dôležité agentúry, my nechceme žiadnu duplicitu a vidíme, že FRA už teraz eh, spolupracuje v rámci uzavretých dohôd s mnohými agentúrami, napríklad s Frontexom, s EASO. Dokážem si predstaviť, že ďalej budeme takto postupovať. Práve som sa pozrela na Frontex, Napríklad, ako integrovať tam našu eh, agendu, z ľudských práv. Máme tu taktiež e, Európsku policajnú akadémiu. Ako zaručiť, aby policajti už na školeniach sa e, dozvedeli, akým spôsobom rešpektovať ľudské práva pri svojej práci. Takže musíme nájsť miesta, kde FRA má prináša pridanú hodnotu, ako bude teraz ďalšími spolupracovať, kde môže mať najlepší, najefektívnejší dopad. Musíme spolupracovať s Európskym parlamentom. No a táto spolupráca funguje dobre, ale myslím si, že v mnohých oblastiach môže fungovať ešte lepšie. Musíme vždy nájsť e, spôsob, ako mať čo najväčší vplyv. Ďakujem. Ďalšia otázka. Peter Niedemüller za SAD na minútu. Ďakujem pani van der Laan, keďže e, Rómovia v mnohých európskych krajinách čelia problémom v oblasti vzdelávania, sú segregovaní a diskriminovaní, čo sa týka ubytovania, zdravotníctva, praso na pracovnom trhu. Takže aké sú vaše ciele v oblasti integrácie Rómov, tak aby ste vniesli do súčasných e, stratégií nový život? Ďakujem. Mnohé tieto ciele už boli stanovené v národných stratégiách pre integráciu Rómov. Kľúčovou úlohou FRA je nie opakovať zase to isté dokola, ale čo sa týka cieľov, ktoré si stanovili členské štáty, tie musia byť implementované. No a samozrejme, my musíme monitorovať situáciu Komisia to jasne povedala vo svojom oznámení. FRA tam má dôležitú úlohu, čo sa týka analýz a hodnotenia. A máte pravdu, čaká nás veľa práce, ubytovanie, zdravotníctvo, zamestnanosť, diskriminácia a musíme zaručiť, že budú dodržiavané všetky základné práva. Úloha FRA nie je, že by sme stanovali nové ciele alebo menili tie staré ciele, ale s členskými štátmi sa pokusí dosiahnuť to, čo slúbili, že dosiahnu. To nebudú jednoduché a nový projekt, na ktorom FRA pracuje, je práca v podstate na miestnej úrovni, dostať sa do konkrétnych komunít a vidieť, aké sú prekážky pre Rómov, ale aj nerómov a pozrieť sa, čo funguje a ja by som rada, keby FRA sa pozrela, kde sú slubné projekty, kde môžeme skutočne čo dosiahnuť a urobiť a potom tieto projekty by mohli byť skopírované v iných členských štátoch, tak aby ľudia zistili, čo funguje. Pretože nemôžeme rok po roku stále analyzovať údaje a hovoriť, no stále je situácia zlá. Musíme zistiť, čo funguje, komu sa niečo podarilo a potom to šíriť ďalej, tak aby sme implementovali riadným spôsobom prostriedky, aby sme maximalizovali účinok. Ďakujem. EKR, pán Jurek. Ďakujem. Chcel by som vám položiť otázku, ktorá sa vzťahuje na to, ako vidíte plnenie článku 14 odseku 4. Tam sa hovorí o rodičoch, ktorí sú proti tomu, aby do školských sílabov sa vkladali eh, texty, ktoré hovoria o homosexualite ako o normálnom jave Chorvátsku a na Slovensku prebehli referenda, kde rodičia masovo vyjadrili svoje presvedčenie v tomto zmysle a potom tieto krajiny boli napadnuté kvôli týmto referendám. Takže ako to vidíte ďalej? Ako chcete podporiť práva týchto rodičov na základe článku 14.4 charty? vaša odpoveď. Článok 14 je práve na vzdelávanie. No a napriek tomu, že vzdelávanie je právo, tak ktorá nemôže diktovať, ktorá škola, v ktorom štáte, čo bude učiť v rámci svojich školských osnov. To by zachádzalo príliš ďaleko. Vaša otázka ohľadom ľudí LGBTI, aby sa cítili bezpečne na školách. To je dôležitá otázka. Ja pochádzam z krajiny, ktorá umožnila manželstvo homosexuálnym partnerom a teraz žijem v krajine, kde sa o to taktiež snažia. No a to je len jedna časť príbehu, pretože pokiaľ máte právnu rovnoprávnosť. To neznamená, že sa študenti cítia bezpečne, že e, sa nič nestane, že nebudú napadaní a násilie proti osobom LGBT. Takže je to neakceptovateľné. Myslím si, že toto je ako od situácia Rómov My nemôžeme len monitorovať a stále podávať správy, hovoriť, že sa nič neslepšilo, prípadne sa niečo zhoršilo. A chcem zistiť, čo robiť, aby sme situáciu zlepšili. V Holandsku u nás sme zaviedli legislatívu ohľadom teda takéto výchovy a mňa by zaujímalo, ako to bude fungovať. No potom bude na všetkých členských štátoch, aby sa rozhodli, národné parlamenty si musia rozhodnúť, FRA eh, má samozrejme vždy kontaktné miesto v národných parlamentoch, či chcete to tiež takto napodobniť, tak aby všetci v EÚ vrátane sexuálnych menšín mohli mať održiavané svoje ľudské práva. Thank you very much. Teraz pani Cecilia Wingström z ALDE. Ďakujem, vy ste hovorili na úvod, že máte skúsenosť ako vedúca kancelárie sudcu na Medzinárodnom trestnom súde. aby ste hovorili teda o skúsenostiach, že by vám to mohlo byť pripom- pom- napomocné, keby ste boli teda e, menovaná. Chcete nám priblížiť, ako táto vaša skúsenosť v takejto súdnickej inštitúcii by vám pomohla vo vašej novej úlohe ako e, riaditeľky agentúry EFRA. EFRA. Ďakujem za otázku. Už som hovorila o tom, ako som teda bola manažérkou na Medzinárodnom trestnom súde. Tam sme mali rôznorodý personál, nebudem to opakovať. Boli tam určité relevantné aspekty. Medzinárodný trestný súd, ako viete, bolo súdnym orgánom, ktorý musí fungovať v politickom svete. Taktiež tam bola veľká miera kritiky zo strany Africkej únie, z ďalších mnohých k ďalším krajín. Prečo sa zaberia Sudánom, ale nie Sýriou? Ale to nie je otázka pre ICC, to je otázka pre e, Radu bezpečnosti OSN, takže vy robíte všetko v rámci vášho mandátu, ktorý máte. Takže rovnaké je to v prípade FRA asi, keby niektorí chceli nejako postupovať, ale nemôžu, pretože by prekročili svoj mandát. Do... No v politickom svete je dôležitá nezávislosť. Je dôležité ju chrániť. Ďalej, ďalšia parla. My sme hovorili o teda mierových e, zboroch, o spravodlivosti a myslím si, že toto sú dve strany tej istej mince, ktoré sú teda na rovnaké úrovni. A ja by som chcela, aby to tak aj ostalo tak aby sme neoslabovali jednu stranu na okor druhej. No a na záver, keď som prišla na ICC, 90% personálu boli experti na trestné právo, tým ja nie som, ale bolo zaujímavé, že môžete v podstate priniesť nové zručnosti. Ja som nepracovala v tej oblasti 10 rokov, ale prišla som s novými náhľadmi zvonku. No a Teraz ako rediteľka FRA nechcem byť iba e, nejakou e, šéfkou, chcem využiť personál, ktorý tam už je a maximalizovať dopad každého jedného. Mm, ďakujeme. Za zelených Ulrike Lunaček. Ďakujeme. Vítame vás vo výbore Libe. Ja som to ešte nebola, keď ste to boli vy, tak vás rada spoznávam. Hovorili ste, že predovšetkým v kontexte hospodárskych a e, politických víziev FRA alebo ľudské práva sú videné často ako luxus. A často politici sa pozerajú na aktivity FRA, akože porušujú princíp subsidiarity. Predovšetkým sú tam témy, ktoré môžu byť zdrojom konfliktov, ako e, rodová rovnoprávnosť, práva Rómov, práva ľudí LGBTI. Takže ako sa postavíte k takýmto politikom, čo toto tvrdia, ako ich presvedčíte, že ľudské práva to nie je žiadny luxus a nie je to ani nič, čo by porušovalo princíp subsidiarity voči členským štátom? Nuž, v podstate je to celkom jednoduché, pretože to všetci podpísali chartu taktiež nástroje eh, medzinárodného, eh, medzinárodného práva, sú tam rôzne eh, dohovory OSN a tak ďalej, takže zaviazali sa k plneniu týchto všetkých ustanovení. Boli to zapojené národné parlamenty, všetko to bol demokratický proces, takže to nie je niečo, čo im niekto vnúcuje. Sú to naše štandardy, ktoré sme si sami zvolili. No a však v praxi to často vyzerá ináč, to všetci vieme. Je to oblasť, kde musíte sa pozrieť na konkrétne okolnosti a fakty. A mňa teda veľmi sa mi páčilo, ako FRA sa vyvíjala. A keď sa pozriete na celý ten proces, tak vám to v podstate ukáže ako ďalej, pretože to stanovuje, alebo to ukazuje problémy, ale aj riešenia, a jedna vec je rozprávať a presviečať všetkých a angažovať sa na rôznych úrovniach. A toto nie je jediná úloha FRA. Máme mnohých kolegov, mimovládne organizácie, občanskú spoločnosť, odborové a e, náboženské organizácie v Európe. A pokiaľ budeme všetci dobre spolupracovať, tak e, raz e, sa ľuďom ukáže, v podstate to nie je luxus, ale sú to základné hodnoty. Ďakujem. Pani Mier zo skupiny ENF je naspäť a chce položiť otázku. Takže myslím si, že je fér. Takže pani Mejer za ENF. OK. Um, von der... Ďakujem. Pani Federland. pred pár rokmi ste povedali, že máte obavy ohľadom moslimskej komunity, ktorá sa nezaintegrovala do holandskej spoločnosti. Ako vidíte svoju budúcnosť ako rediteľka, chcete sa zamerať na zapojenie taktiež moslimov a čo takto tá hrozba islamu pre slobody. Ďakujem, ďakujem vám za otázku. Myslím si, že si musíme robiť starosti hľadom každej skupiny, ktorá sa necíti doma v Európe. A skupina, ktorá nemôže alebo nechce sa zaintegrovať do spoločnosti. A ja by som teraz chcela robiť rozdiely medzi e, ľuďmi rôzneho pôvodu, či už na úženského hľadiska alebo z iného. Tak ako som to vtedy povedala, stále sa tým stojím. Diskutovalo sa o tom aj teda v Holandsku alebo v Európe. Je to Európa rôznorodosti, kde si každý sám môže byť sám sebou či už má akúkoľvek farbu pleti alebo má nejaké náboženské vyznania. To je podstata základných práv, ktoré platia pre všetkých. Ako riaditeľka FRA, pokiaľ bude menovaná, si myslím, že je dôležité, aby každý mal takéto práva. Samozrejme, tá situácia je rôznorodá. Tam vidíme témy ako teda islamofóbia, diskriminácia na základe e, sexuálnej e, orientácie. Ale nie je to o to stanovať si priority, ale postarať sa o to, aby tie základné práva boli garantované pre všetkých. Ďakujem. Takže Monika Holmajer na minútu. Takže druhú otázku, tá sa týka asi citl- najcitlivejšej skupiny, ktorú máme v našej spoločnosti, a to sú deti. Takže máme stále nové možnosti pre šíranie e, sexuálnej brutality voči deťom. Máme tam sexuálne zneužívané deti, ich stále viac. A v tejto súvislosti tu máme náročné otázky, napríklad zakodovanie, zašifrovanie, ako preventívne postupovať, aké môžeme dať nástroje policajným zložkám, aby na jednej strane sme zaručili ochranu údajov, pretože na to má každý právo, a na druhej strane je treba stíhať páchateľov trestných činov. Ako vy, ako riaditeľka, vidíte svoju úlohu v tejto oblasti? Chrániť deti a zároveň zabrániť kriminalite alebo ju odhalovať. Ďakujem. Toto je jedna, jeden z najhorších zločinov, aký sa môže, aké sa môže stať. Musíme chrániť deti, súhlasím. Každý má samozrejme právo na súkromie, ale to neplatí, pokiaľ by sa tam mala ukrývať trestná činnosť, týkať sa detí. Stále prebieha diskusia o uchovaní údajov, ochrane údajov, súkromí a jedna z prvých zásadných vecí by bola, že treba e, pracovať s úradom Európskeho úradníka na ochranu údajov a to je na vás, na národných parlamentoch, na Európskom parlamente zistiť, ako teda zvážiť jednotlivé aspekty. Úloha FRA musí byť na lepšie postupy, než existujú krajiny, ktoré odvedli lepšiu prácu ako ostatné pri rovnáhy, rovnováhy medzi právom na súkromnú súkromného sféry a dodržaním práv detí. To treba za, zaistiť a treba zaistiť, aby zároky, ktoré existujú, boli implementované, pretože často, a to nie je otázka novej, nových zákonov, ale zaistenia fungovania tých existujúcich. A samozrejme, ju chceme podporiť s údajmi, trendami. Myslíme, že moment, kde uvidíme, že zneužívanie rastie, a že internet sa používa na e, skrývanie trestnej činnosti, a treba to okamžite e, a politika musí konať, pretože toto nie je niečo, môžeme keď 4-5 rokov, to je vec, kde sú, je potrebné konať. Ďakujem pekne, záverečná otázka. Peter, Peter Niedermüller, ktorý nahrádza Annu Gomeš. Nie Anna. Anna vás nahrádza musíme si dávať pozor na čas. Petr, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vy ste eh, aké je súčasná situácia v mnohých členských štátoch a je veľmi jasné, že súčasné eh, mechanizmus správneho štátu je dostatočný. Takže ako vidíte myšlienku spustiť hĺbkový proces monitoringu situácie eh, v oblasti demokracie, právneho štátu a za základných práv v týchto štátoch. Čo si myslíte o fungovaní súčasného mechanizmu a kodanských kritérií po vstupe, platnosti je to nevyhnutné a ako si myslíte, že by to mohlo fungovať? Ďakujem. Ďakujem pekne. Keď som bola v komisára a pracovali sme na prestupových kritériách, kodanských kritériách, ktoré sa merajú na demokraciu a práv právny štát. Jasné a je dôležité, aby sa to urobilo a pre jednotlivé krajiny a komisia to urobila len pre kandidátske krajiny. Teraz diskusia rozdielom medzi a varovať krajiny medzi tým, čo sa deje a potom rozbrán článok 7, to už trvá veľmi dlho a viem, že v parlamente väčšina nie je veľmi veľká, ale existuje väčšina pre nový mechanizmus a viem, že Európska komisia e, má svoj nový rámec. A otázka znie, či existuje politický konsenzus na spustenie čo nového. Toto nie je rozhodnutie, ktoré príjme riaditeľ FRA. Ak mandát bude rozšírený, tak FRA musí byť pripravená na to, aby to robila, samozrejme zohľadom na to, na zdroje. Ale súčasne myslím, že už existuje obrovské množstvo informácií, sa takmer dajú skopírovať rôzne správy, ktoré existujú a vytvoriť sa práve na tých krajinách. Ja som sa pozerala na právo na nenávistných trestných činoch, kde som kopírovala Slovensku no a to práve a presne opísal to, čo sa treba urobiť. Takže ak si pozrieme na údaje, tak napríklad správa krajiny, ktorá sa vypracovala na, na na Európe. Na ďalšie agentúry a inštitúcie majú údaje, už existuje a už je množstvo, čo môžeme urobiť. Ak rozhodne, že treba urobiť viac a treba urobiť e, oddelený mechanizmus, tak samozrejme FRA sa teší na spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše odpovede, akcie a to ukončujem vašu účasť na tomto vypočutí. Ďakujem pekne. A teraz privítame Um, that's a good question. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Takže vítame pani Branskerista na našem zasadnutí. A Thank colleagues again for their... Ďakujem vám kolegovia za vašu trpezlivosť a účasť. My si to vážime. Všetci, ktorí tu zostali, my si to vážime. Welcome to you, Ms. Branskeris. Um... Vítam vás, pani Branskeris. Ste pripravená? Ďakujem pekne vás chcem informovať o tom, ako bude prebiehať toto vypočutie. Vy ako kandidátka dostanete 5 minút na úvodný eh, prejav. Dostanete teda pár informácií o tom príbehu, takže dostanete priestor na 5 minút na úvodný prejav po tej predstave. Po tom predstavení budú, budeme mať čas na pár otázok našich členov alebo členov výboru. Budú mať jednu minútu na otázku a vy potom dve minúty na odpoveď. Veľmi prísne dodržiavame rečnícky čas, takže snažte sa ho neprekročiť. Máte tlmočenie k dispozícii, takže môžete hovoriť akýmkoľvek jazykom oficiálnym EU, ale nie príliš rýchlo. No takže dostávate slovo na tých 5 minút na ten úvodný prejav. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, ja som veľmi rada, eh, že konečne nadišiel tento, táto chvíľa. Ja by som chcela stručne predstaviť 5 bodov v rámci môjho úvodu. Čo týka eh, komplexný obraz charty základných práv, ktorý sa dá vnímať ako vízia toho, ako priniesť hodnoty EU do normiem princípov, ktoré riadne kroky v realite. Zriadenie Agentúry pre základné práva v roku 2007 e, vyjadrilo záväzok, aby to bola operačná realita a FRA je jedinečným inovatívnym, inovatívnou agentúrou ľudských práv z viacerých dôvodov spája tak ako charta koncepcia rovnosti a ľudských práv, komplexného prístupu, e, prijala multidisciplinárny prístup k e, práci a e, mení cieľ ako ich inštitúcií, ktorí sa zaoberajú dodržiavaním a porušovaním dohôta a dohovorov zameriava sa na žiavanie a konzistentnosť formulovania politík na základe dôkazov, ktoré agentúra analýzuje. A tiež pracujú metodológiu, kde je to možné. Nižšia efektivita, prispanie k ľudským základným právam, ochrana súvisí tiež s zameraním na prioritné otázky v rámci viadračného rámca a viem, že aj vy v tomto výbore a, a mali veľa otázky, ktorými sa zaoberáte. Vidíte, že zameranie etera a výmen, výber priorít spadá do spoločných záujmov, ktoré máme v veľmi naliehavých otázkach, ako nedávno v súvislosti s migráciou, azyl a integrácia migrantov, ochrana osobných údajov, rasizmus a bohužiaľ aj nenavistné trestné činy voči ehm, zraniteľným menšinám. Okrem toho je tento problematika dlhodobá. Musíme sa sústrediť na na práva ľudí s postihnutím, práva detí a dôležité je, že FRA musí reagovať na potreby kľúčových aktérov bez toho, aby bola len reaktívna ktorá má zodpovednosť a odbornosť na to, aby proaktívne dokázala identifikovať nedostatky politike a nedostatky implementácií. No a preto musí prejsť k vzdelávaniu na strategickej úrovni, hlavne mainstreaming základných, eh, základných práv a rozvoja strategií, kde strategické práva sa správne zdôrazňujú ako strategický bod, ktorá samozrejme je prispieva rozvoju tým, že spája odbornosť a analýzu údajov, ale je tiež otvorená prehľadu rôznych komponentov, aby sa zaistilo komplexnosť prístupu, ktorá musí byť nezávislá, ale tiež relevantná nie len kvôli prioritám, ale samozrejme aj v spolupráci so všetkými kľúčovými aktérmi si počúvať, ale samozrejme skytovať odbornosť inštitúcie, členské štáty, ale aj ostatných eh, relevantných aktérov. a eh, samozrejme občianská spoločnosť Môžeme akademická obec. Ďalším dôležitým faktorom je dobrá spolupráca a spolupráca s relevantnými aktérmi, napríklad Rada Európy, OBSE, OSN. Myslím spoluprácu nie len uh, slova a nie len účasť na stretnutiach treba zacielnúť spoluprácu. Toto je chvíľa na zmenu, zmeny v parlamente, otázky, komisia a rada tiež vyjadrila obnovený záväzok ľudským právam. Žiaľ, prekročili ste čas. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, musíme byť veľmi prísni. Dobre, ďakujem pekne. Takže prídeme k prvým otázkam na jednu minútu. EPP, pani Monika Holmajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Myslíte, že EÚ už vytvorila konzistentný, komplexný e, právny rámec pre e, základné práva na to, aby dokázala e, bojovať proti porušeniam základných práv a proti diskriminácii, ale myslíte, že ešte stále existujú nedostatky v rámci našich právnych systémov a ak áno, ktoré? Zamriavali by ste sa vy ako riaditeľka na implementáciu, efektívnu implementáciu týchto ustanovení tak, aby to e, naši občania cítili v každodennom živote a aké kroky chcete prijať, aby ste zaistili, že práva budú reálne chránené. Teraz priestor 2 minúty na odpoveď. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že môžeme byť hrdí v rámci EU na to, že máme veľmi silný rámec. A samozrejme, je to na tom, že je, máme dohovor o ľudských právach pre všetkých a tiež samozrejme charta a druhotná legislatíva. A my sa venujeme boju proti diskriminácii, avšak, ako sme videli, máme problémy implementácii existujúcej, existujúcej legislatívy. Platí pre mnohé prípady a tiež tie nedostatky, na ktoré ste sa pýtali, veľmi jasne to ukazujú, musí v súlade s horizontálnymi smernicami. Diskusie, ktoré vedieme v parlamente, v členských štátoch, posilnení toho, je skutočne založené na no, teda tých nedostatkov, čo sa týka FRA, tak je tu dvojitá úloha, veľký dôraz na implementáciu, ako vieme, tak je to problém, existuje silný rámec, ale v skutočnosti a to nemení na ochranu priamo na mieste a hlavne pre tých najcitlivejších, najzraniteľnejších ľudí, ktorí často nevedia, že majú práva nevedia, ako ich efektívne uplatňovať. No a tu sa naša agentúra zameriava na to, aby sme zhromažďovali údaje, prijímali výskum a prinášali pridanú hodnotu, kde predtým neexistovala. Ďakujem pekne. A ďalšia otázka za SAD Birgit Sipel. Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ja by som sa chcela spýtať, e, položiť otázku, ktorá súvisí s homofóbiou. Komisárka Jourová sa verejne zaviazala, e, že pokračovať v stratégii LGBTI pri viacerých príležitostiach no a okrem toho parlament opätovne žiada že toto viackrát žiadal a bohužiaľ myslím, že to je nevyhnutné s ohľadom na veľký počet na diskrimináciu a dokonca násilné útoky na tieto skupiny zraniteľné. Takže pracovať na stratégii pre LGBTI, aké sú vaše myšlienky a ako sa dá prispieť k posilneniu a zlepšeniu takéto stratégie. Nech sa páči, dve minúty máte. Ďakujem veľmi pekne. Áno, Samozrejme, je to veľmi veľká dôležitá otázka už dlho, ale konečne nadišiel moment, kedy eh, vzniká istá dynamika v rámci EÚ, ale aj za hranicami EÚ. Vidíme v iných krajinách, jasne treba prijať politické opatrenia. A to nie je úloha FRA, avšak naša agentúra už poskytla údaje, veľmi závažné, údaje, ktoré ukazujú dôkazy toho, čo počúvame od obetí samotných, ako niečo, o čom hovorí občianská spoločnosť a ostatní, že skutočne je to veľmi vážny problém. Tak v oblasti antidiskriminácie vieme, že legislatívny rámec samozrejme nie je kompletný, ale súčasne tiež počúvame v skúsenostiach e, s násilnými prejavmi, násilnými trestnými činmi a myslím, že tu FRA prispela, stále prispieva k riešeniam tým, že poukazuje na realitu života, na dôkazy, ktoré musia e, byť základom efektívnych e, politík. A vidím hlavne úlohu efera hlavne tu. Ďalšou časťou, čo sa týka tiež predchádzajúcej otázky, tých aspektov našej úlohy, to je tiež samozrejme možnosť analyzovať špecifickejšie, aké sú nedostatky v samotnom rámci pre rovnaké zaobchádzanie a ochranu skupiny LGBT. A myslím, že zhromažďovanie a získavanie dôkazov bol nie len jediný spôsob, ale vytvára to spôsoby na rozhodnutia, ktoré musia byť e, prijaté. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Jurek za EKR. Ďakujem pekne. Ja zopakujem otázku, ktorú som e, položil pred chvíľou, ale vy ste ju samozrejme nepočuli. Mi o to, o implementácii práv z článku 14 sú ako tri charty a to znamená právo na výchovu rodičov podľa vlastného presvedčenia a hlavne mi ide o rodičov, ktorí sú proti tomu, aby sa na školách zavádzala homosexualita do osnov. To je fenomén, ktorý sledujeme v celej EÚ. V dvoch členských štátoch sa nedávno uskutočnili proti tomu protesty, totiž Chorvátsku na Slovensku, kde sa uskutočnili národné referendá a kde spoločnosť hovorili proti tomu a to ukazuje, že existujú mnohé rodiny, ktoré chceli zodpovednosť takto realizovať. Ja sa chcem spýtať, ako si predstavujete, aby ich práva boli zaručené. Ďakujem. Ďakujem pekne, odpovedám na dve, na dve minúty. No, ďakujem pekne. Pravda je, že treba zohľadňovať všetky hlasy a všetky názory v oblasti slobody prejavu, ktoré v Európe existujú. Našťastia a musíme viesť závažný a seriózny dialog. Avšak myslím, že v tejto konkrétnej oblasti vidíme, že napriek kontroverziám je tu, to istý rozvoj, keď práva sa ľuďom vysvetlia napriek silnému agent, argumentu pre zapojenie rodičov a voľbu výchovy a vzdelávania pre deti, je jasné, že otázky LGBTI sú súčasťou zákonných hodnôt, ktoré máme ro- o rovnosti a rovnakom práve na participáciu aj pre deti. Prostredie pre deti na školách musí byť otvorené, ktoré bude otvorené existencii a akceptácii všetkých vrátane samotných menšín. No. Čo sa týka úlohy FRA, tak nemyslím, že je úlohou FRA, aby bude o to požiadaná, aby bola akú legislatívu alebo akú, aké postupy na základe legislatívy musí existovať. Avšak eh, príklady najlepších postupov z iných krajín sú, cel, ktoré môžeme zhromažďovať. A vidíme to v kontexte, ako som už povedala, veľmi závažnej situácie v mnohých členských štátoch čeli komunita LGBTI v základe skúsenosti, obťažovania, násilnosti a ukončenia diskriminácie. Cecília. Vymenovanie nového riaditeľa no, vlastne urobí e, riadiaca rada, ktorý, eh, teleso, v ktorom ste sa nachádzali asi dva roky. Počas tohoto času E, vo vzťahu s kontrolným rozpočtom toho parlamentu a vo vzťahu k absolutóriu. Hlavná otázka, kde bolo veľa otázok e, z výboru kont, boli obvinenia, že sa poskytovali kontrakty e, mimovládkam, ktoré viedli členovia tejto, tejto rady. Keďže ste boli priamo pri tom, mohli by ste nám vyjasniť, ako tieto obavy sa vyjadrili, vyjasnili? Aké sú vaše e, názory na transparentnosť agentúry a poučili ste sa nejak z tejto skúsenosti, ktoré by ste s nami chceli zdieľať? Ďakujem. Je to veľmi dôležitá otázka, pretože sa dostávame k otázkam manažmentu a riade a správy. Boli tu otázky vrátanie v mojom vlastnom prípade v situácii, kde organiza organizácia v Lotyšsku, ktorú som viedla, sa stala tiež organizáciou, ktorá vyhrala kontrakt za, na prácu pre túto agentúru. V tom čase tedajšie procedúry boli už transparent, transparentné v súlade s požiadavkami EÚ. Všetci členovia riadiacej rady e, urobili e, vyhlásenia o záujmoch a v tomto príklade ja som tak učinila tiež. Celá úloha vlastne oboch, vlastne e, pripísanie návrhov a implementácia bola delegovaná osobe, ktorou som nekomunikovala. Myslím si, že sledovanie pravidel transparentnosti je e, rozhodujúce a zodpovednosť samozrejme je očividne úlohou parlamentu klásť tieto otázky a vidieť, či odpovede sú uspokojivé. Verím v pevné riadenie. Možno je to trošku frustrujúce, koľko času treba použiť e, e, na sledovanie pravidel a na riadení riadiacich nástrojov, ktoré treba e, implementovať, ale boli rozhodujúce pre nás všetky, ale osobitne s, e, pre takúto agentúru, ktorá je takáto citlivá, ako je EFRA, s množstvom stanovisk k tomu vlastne sú vla, práva a, a ako u nich postupovať. A čo, ak sa máme vyhnúť problému, musíme byť transparentní. Zo zelených teraz pani Sargentini. Yes, thank you, Chair. Um... Ďakujem keďže ste boli predsedničkou riadiacej rady FRA, museli by ste sa často zamýšľať nad tým, ako by som ja robila i veci inak, ako my v FRA súvisíme s výškom politického spektra v EÚ. Tu je Európsky parlament s mnohými želaniami, ktorý by určite chcel vidieť národné správe a, a a FRA by byť monitorom. Sú tu rôzne názory, a sú tu členské krajiny, ktoré nie sú veľmi spokojné s prácou FRA. Videli sme dokonca blokádu pracovného programu FRA pred pár rokmi. V tejto súvislosti, čo vy ste vy ako nová riaditeľka FRA urobili alebo nerobili? Kde vidíte vašu pozíciu v tejto politickej hre? Myslím si, že otázka je to veľmi, veľmi delikátna. Očakáva sa tu veľa úsudku a posúdenia od riadiacej rady, od riaditeľa. Je to agentúra nezávislá, to je rozhodujúce. Súčasne však je to agentúra, ktorá príjma politické rozhodnutia. Tieto rozhodnutia sú na vás, a na členských krajinách a ktokoľvek je riaditeľom a ktokoľvek je v riadiacej rade, musí fungovať v rámci daného mandátu. Toto tiež súvisí s rozpravou, veľmi zaujímavou rozpravou o potenciálnej úlohe agentúry základných práv, špecificky monitorujúc krajiny. A nemyslím si, že vlastne by bolo na mne mať stanovisko na to, alebo lobovať, či by to malo ísť vpred, alebo sa zostaviť Napriek tomu v existujúcom mandáte FRA vytváranie porovnateľných údajov znamená, že údaje zo všetkých 28 členských krajín sa vyberajú a analýzujú. Prezentujú sa rôznym spôsobom, pretože je to zameranie EÚ a pozeráme sa na implementáciu zákonodárstva EÚ či sa to dá využiť e, proaktívnejšie a či tu môžu byť iné spôsoby vrátane e, peer review, no už tak to je na e, rozhodujúcich grémiách. Pre mňa je dôležité povedať, že sú tu, ako som uviedla v úvode, sú tu iné orgány, ktoré monitorujú špecificky práve súlad s Európskym dohovorom o ľudských práv a ďalšími mechanizmy v rámci Rady Európy a OSN. Je tu množstvo informácií, ktoré sa dajú tiež využiť. Thank you. Um, what do you think? Mrs. won't come back this time? Myslíte si, že zastupkyňa ENF príde tentokrát? Nie. Opätovne pani Holmajer. A predsa len ešte Nedostanete teda ocenenie za najväčší počet otázok, pán Šogor. Ak každoročne sa pozerám na správy tejto agentúry, nikdy nevidím analýzu alebo správu o diskriminácii oso- osob, ktoré patria k tradičným menšinám. Neviem prečo. Pretože množstvo diskriminácie prebieha nielen tiež v každodennom živote, ale na úrovni zákonodárstva. Vidíte tu možnosť, že týmto členským krajinám by sa mohlo pomôcť e, dodržiavať post, e, problém spojený s e, k, obdobím po kodaňských kritériách? Máte dve minúty. Je to mi to blízka e, otázka, pretože som špecificky pracovala s národnými menšinami v rámci e, kontextu Rady Európy. Ako viete, národné menšiny sú teraz spomenuté nielen v charte, ale tiež i v viacročnom finančnom rámci, osobitne potom a špecificky v kontexte v tých dôvodoch, e, v tých e, otázkach antidiskriminačných postupov nie je tu však záväzná sekundárna legislatíva a dôležitá otázka, ako budeme postupovať e, vrátane jasnej otázky, ktorú som tiež mala e, v, ako e, lotišský a švedský občan, je, že konávské kritéria sú tak výrazne vyžadujúce otázky menšie. Nie to, nevzťahuje sa to na všetky E, členské krajiny, niektoré z rôznych dôvodov sa nepridali k tomuto. Nemyslím si, že je tu možnosť e, monitorovania, ale myslím si, že informácie, bola tu správa z agentúry základných práv, ktorý, ktorá prišla na základe e, žiadosti parlamentu vrátania otázok národných menšín spájajúc otázky, ktoré existujú a tiež potom samozrejme otázku toho, ako tento viacročný rámec so všetkými vymenovanými dôvodmi sa dá využiť v zbere údajov, pri zbere dôkazov v teréne. Posledná otázka za SAD je od Marie Ďakujem. Súvisí tak trochu s predošlou otázkou. Nejde o menšiny, ide o pristahovalcov. Začali ste tou e, zložitou témou migrantov. Čo si myslíte, čo sa má urobiť, aby sa základné práva mainstreamovali vo všetkých aspektoch pristahovaleckej politiky? Kde sú najväčšie výzvy? Čo môže FRA urobiť? aby sa na to zavplyvalo. Áno, naliehavosť tejto otázky samozrejme e, FRA spomínalo viackrát pri mnohých témach, s ktorými zápasíme už od minulého roka. Minulý rok v novembri na každoročnej konferencii sa e, pomenovali tieto témy. E, zozbierané údaje sme využívali na poukazovanie na vážne problémy systém systéme azylovom e, u neregulárnej migrácie aj v ďalších otázkach. Zdá sa, že e, rozvojom tých agent a stratégií migračná agenda by bol, ukazovala logicky, že agentúra by mala zohrávať úlohu aby sledovala e, otázky spojené s, na, s základnými právami. Keď sa pozrieme na ďalšie agentúry, takisto nechceme duplikovať alebo prekrývať sa s ďalšími mandátmi. Je tu veľa práce, kde agentúra môže poskytnúť dodatočné informácie, analýzy, ale chceme pokračovať, ak chceme pokračovať oveľa systematickejšie do rozvoja týchto veľkých tém, ktoré chcú byť komplexné, obracať sa na všetky otázky EÚ, ale veľmi často sa to končí buď sú fragmentované, alebo idú inými témami, alebo sa dokonca vracajú z pôvodných záväzkov a pozícií, alebo nepatria e, spoločne, komplexne je tu dôležitá e, rola pri koordinácii z rôznych inštitúcií. Kým vás prepustím, kolegovia, chcem poďakovať vám všetkým, hlavne za, za to, že ste zostali. Bez vás by sme neboli uspeli, bez vašich výborných otázok. Bolo to zložité e, zapracovať jednotlivé témy v čtvrtok popoludní. Ďakujem vám teda ešte raz za tento. Želám vám pekný víkend. 2. júla budeme hlasovať. Nuž a tým vlastne končíme e, vaše vypočutie. Ďakujem vám.